Guten Morgen. Wir nehmen unsere Beratungen wieder auf. Letzter Sitzungstag vor der Sommerpause. Schön, dass Sie es alle wieder geschafft haben. Je dobré, že vás tu dnes všetkých vidím. Dobrý deň. prvom rade chcem privítať tú početnú účasť. Dnes tu máme prezentáciu od účtovného dvora, 5 minút. 3 minúty dostane komisia a 2 minúty dostane spravodajkyňa, spravodajca. Teším sa, že tu máme prvú túto špeciálnu alebo osobitnú správu 2017 o kontrole rybovolu, e, e, rybolovu. Kolega Vojčechovský je zodpovedným, ktorý je tu a hneď aj dostane slovo, aby mohol odprezentovať túto správu 5 minút. Nech sa páči. Máte slovo. Thank you, Madam President. I have a pleasure. Ďakujem, pani predsednička. Mám to potešenie odprezentovať výboru našu osobitnú správu o kontrolách EÚ v oblasti rybolovu. Zvýšenie úsilia. Ako viete, úspech rybolovnej politiky sa úzko viaže na efektívny systém kontrol. Tento systém kontrol bol témou nášho auditu. A hlavná otázka v rámci auditu Chcel by som použiť tie slajdy, neviem, či to funguje. Dobre, budem pokračovať, zatiaľ to technicky nie je úplne ideálne. Otázka v rámci auditu znela, má EÚ efektívny systém kontroly rybolovnej politiky? A otázky, ktoré boli predmetom auditu, boli otázky riadenia rybolovu, údaje pre inšpekcie a pre sankcie a takisto pre flotilu. Štyri členské štáty boli predmetom auditu, okrem iného aj Škótsko v rámci Spojeného kráľovstva, Španielsko, Francúzsko takisto a otázka, ktorá mala byť zodpovedaná, je, že či má EÚ etablovaný efektívny systém kontroly a odpoveď bola zatiaľ nie. Európska únia v tom čase nemala ešte dostatočne účinný systém kontroly rybolovu, rybolovnej politiky. Došlo k pokroku počas e, ostatných desiatich rokov, ale členské štáty ešte nie plne implementovali e, nevyhnutné nariadenie a niektoré ustanovenia v rámci nariadenia si vyžadujú úpravy. Hlavné závery sú nasledovné. Je to problém flotily, e, registrácie informácií o flotile. Ten nebol k dispozícii, takýto register. Našli sme, alebo odhalili sme vážne rozdiely medzi registrom plavidel alebo flotily e, v členských štátoch a medzi tým, čo vedie registrom, ktorý vedie Európska komisia. Našli sme tam plavidlá, ktoré sú zaregistrované v členských štátoch, nie sú registrované na úrovni komisie, respektíve e, registrované v komisii a nie v členských štátoch. A takýto register vo všeobecnosti nie je spolahlivý a nie je ani úplný. E, odporúčame e, vytvoriť postupy, ktoré budú verifikovať informácie ohľadom registrov flotil v členských štátoch a pokiaľ ide o komisiu navrhnúť pravidla pre verifikáciu e, výťahu a sily, alebo teda motorizácie. Tonáže teda a výkonu. Ďalej, ohľadom opatrení riadenia, hlavne pokiaľ ide o systém monitorovania plavidiel, 89 flotily EÚ, ktorá teda nie je previazaná so satelitným sledovaním, len malá časť eh, tých plavidiel bola kontrolovaná cez satelitný systém. Ďalšia otázka v rámci toho opatrenia riadenia sa týka alokovania kvót, rybolovných kvót a kritérií pre alokovanie kvót, ktoré nie sú vždy transparentné, ako sme zistili. Bol tu problém, že niektoré členské štáty delegovali rozdeľovanie kvót na výrobné organizácie alebo organizácie výrobcov a vznikal tu možný konflikt záujmov. Kritéria neboli vždy transparentné. Eh, odporúčam, aby sme informovali komisiu o systéme alokovania kvót za účelom zabezpečenia transparentnosti a takisto to je, navrhujeme využívať alternatívne systémy lokalizácie pre malé plavidla. To je na adresu komisie. Ďalší záver, údaje v oblasti rybolovu boli neúplné a boli nespolahlivé. Hlavne pokiaľ ide o malé plavidlá, ktoré predkladali papierové deklarácie, alebo vyhlásenia, takisto zdieľanie údajov medzi členskými štátmi nebolo úplné Odporúčame zlepšiť verifikáciu údajov, hlavne pokiaľ ide o malé plavidlá. To je odporúčanie na adresu členských štátov. Pokiaľ ide o komisiu, tak ide o zriadenie platformy na výmenu informácií pre členské štáty a propagovať systémy elektronických prehlásení pre malé plavidla. Posledná otázka sa týkala systému inšpekcií. Záver bol, že systémy inšpekcií boli v prevádzky alebo prevádzku schopné, ale tie sankcie nie nevyhnutne sú vždy odrádzajúce a sú aj uplatňované rozdielným spôsobom. Tým pádom nie je zabezpečený, zabezpečené rovnaké zaobchádzanie. tým je, teda pokiaľ ide o rybárov. Odporúčania, ktoré z toho vyplynuli, je uvaliť odradzajúce sankcie, hlavne pre tých recidivistov, tak povedať, ale pre tých, ktorí opakovane porušujú. Stretli sme sa s takými ktorý, rybármi, ktorí 5 krát ročne konali proti pravidlám a stále pokračujú v takýchto praktikách a to len poukazuje na to, že systém sankcií nie je efektívny. Ďalšie odporúčanie je plne implementovať systém bodov, bodovací systém, aby sme zabezpečili rovnaké pravidlá hry a navrhnúť systém na výmenu údajov o porušeniach a sankciách. To je odporúčanie na adresu komisie. Pozitívnou informáciou je, že Európska komisia obdržala naše odporúčania a pozitívne k ním pristúpila a deklarovala, že bude naše odporúčania implementovať do praxe. Dobre sme teda spolupracovali s komisiou počas tohto auditu aj počas nášho odporového konania. A my dúfame, že náš audit bude mať pozitívny dopad, e, pokiaľ ide o zlepšenie kontrolných systémov v oblasti rybolovnej politiky. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo komisia na 3 minúty. Good morning. E, Dobre ráno, ďakujem pekne. Komisia skutočne víta správu dvora auditorov. Je to veľmi dôležitá správa. A to už aj z toho dôvodu, že e, systém kontroly v rámci rybolovu je podstatný z pohľadu dobrej implementácie spoločnej rybolovnej politiky, ale aj preto, že prichádza vo veľmi dôležitej chvíli, kritickej chvíli, v období, kedy aj komisia nedávno uzavrela vlastné hodnotenie nariadenia kontrole. Sme radi, že závery, ktoré prijal dvor auditorov sú v súlade s tými závermi, ktoré má aj samotná komisia v rámci vlastného hodnotenia. Súhlasíme s tým, že tie dôležité nedostatky ešte stále sú prítomné v tých oblastiach, ktoré identifikoval dvor auditorov. Sú tu aj nedostatky, pokiaľ ide o implementáciu. Implementácia na úrovni členských štátov je ešte stále nerovnomerná a nie ani plne uspokojivá. Naďalej budeme úzko spolupracovať s členskými štátmi, aby sme zlepšili mieru implementácie a už teraz môžem oznámiť, že sme začali implementovať viaceré odporúčania. Je tu ďalší dôležitý aspekt, ktorý spomína vo svojej správe dvor. A síce je tu viacero ustanovení v rámci nariadenia o kontrole, ktoré si vyžadujú novelizáciu. Z tohto pohľadu som veľmi rada, že môžem ohlásiť, a toto ohlásenie už bolo nedávno e, urobené oficiálne na výbore PEŠ, že komisia nedávno spustila iniciatívu smerom k preskúmaniu systému kontroly rybolovu. Samozrejme, nemôžeme predvídať, aké budú výsledky, ale predbiehaj výsledky tohto procesu revízie. Môžem vás ale ubezpečiť, že komisia v rámci toho procesu zohľadní odporúčania, ktoré prezentoval dvor auditorov princípe teda súhlasíme plne s tými poznatkami, začali sme už s implementáciou a pokiaľ ide o revíziu, nariadenie o kontrole, samozrejme budeme zohľadňovať všetky odporúčania, ktoré boli prezentované. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Arena, ako je vlastne možné, že to už všetko nie je vybavené? Pretože keď si správne spomínam, tak komisia je za to zodpovedná. Ako je možné, že už dávno to nebolo spravené? Môžem sa ešte tomu spýtať? Yes. Uh, well, as I already said... Ako som už povedala, komisia nedávno pristúpila k uh, vyhodnoteniu implementácie a vo všeobecnosti takéto vyhodnotenie alebo posúdenie eh, nariadenia kontroly a hodnosti toho účelu. Eh, pokiaľ ide o mieru implementácie, my sme konštatovali v súlade so závermi aj dvora, že tá miera implementácie je na nerovnakej úrovni v rámci členských štátov a nie je plne uspokojujúca vo viacerých oblastiach. Jedna z oblastí, ktorá je najproblematickejšou z nášho pohľadu, je uplatňovanie sankcií. Je veľmi dôležité, aby sankcie boli uplatňované rovnomerným spôsobom, aby boli primerané, aby boli odrádzajúce. A to je istá obava, istý problém, ktorý zabraňuje spravodlivému a rovnakému zaobchádzaniu s rybármi po celej EÚ. Môžem vám povedať, že komisia nedávno spustila iniciatívu smerom k preskúmaniu situácie v členských štátoch a je možné, že spraví kroky do budúcnosti. Pokiaľ ide o implementáciu, boli tu identifikované problémy, pokiaľ ide o implementáciu, pokiaľ ide o postúpenie údajov a analýzu údajov ako aj ich zber. Pokiaľ ide o údaje o výlove, ďalší dôležitý nedostatok bol identifikovaný ale to je problém, ktorý má viacero rozmerov. Je tu rozmer na úrovni súčasného nariadenia, ktoré sa týka implementácie. Na tomto pracujeme, ale takisto je tu rozmer aj z pohľadu budúceho e, vývoja tohto nariadenia. A z tohto pohľadu jedna z dôležitých informácií, ktoré spomína aj dvor, je, že ešte stále existujú isté medzery, nedostatky, pokiaľ ide o údaje o výlove e, z pohľadu malých flotil, s tým plne súhlasíme. A komisia e, v tej iniciatíve, ktorá bola nedávno spustená, pokiaľ ide o revíziu nariadenia o kontrole, prislúbila, že sa bude osobitne sústrediť na tento bod. Samozrejme, je to veľa ďalších rozmerov, ale myslím si, že ten čas je dnes veľmi obmedzený na to, aby sme prešli všetkými závermi, všetkými odporúčaniami dvora a všetkými tými aktivitami, ktoré už boli spustené a ktoré budú čoskoro takisto realizované. Ďakujem pekne, každopádne ešte si na to počkáme, budem sa musieť tomu vrátiť. Nie je tu spravodajca prítomný, tak sa poďakujem. Pracovný dokument ešte bude rozdaný. Ďakujem pekne. Teraz ďalší bod programu. Osobitná správa 2017. E, obchodovanie s ľuďmi e, na juhu a juhovýchode Ázie. E, Spravodajkynia za dvor auditorov pani Jakobsen. Kto vie čítať, ten má plnohodnotnejší život. Nech sa páči, pani Jakobsen, môžete predstaviť správu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni. Ďakujem za túto možnosť eh, predložiť vám eh, osobitnú správu o podpore EU eh, boje proti obchodovaniu s ľuďmi na juhu a juhovýchode Ázie. Obchodovanie s ľuďmi, s ľudskými osobami je vysoko profit, e, profitabilná aktivita. Je to e, hrozba pre celosvetová hrozba. Ide o nábor, presun osôb e, podobným spôsobom za účelmi vykoristovania. Väčšina obetí sú ženy a dievčatá a najpoužívanejšie formy využívania alebo vykoristovania sú nutená práca a sexuálne zneužívanie. Keď počujeme o veciach, ako je obchodovanie s ľuďmi, tak si vytvárame rôzne obrazy e, o takejto situácii. Dovolte mi niekoľko čísiel. Európske policajné zložky Europol odhadujú, že ročné výnosy z obchodovania s ľuďmi e, sú viac ako 29 miliard eur. Globálny index otroctva za 2016 odhaduje, že je asi 46 miliónov ľudí, ktorí sú ktorí uviazli e, vo formách moderného otroctva. Takmer dve tretiny z nich sú z, Ázia, z Ázie. Ten audit e, sa skúmal 35 projektov v rámci 10 krajín e, v oblasti a regióne, kde tá suma je na úrovni 31 miliónov eur. Boj proti obchodovaniu s ľuďmi je dlhodobou snahou. Pri snahe riešiť tento problém musíme sa pozrieť na tie prapríčiny, a tie hlavné dôvody obchodovania, a to je rodová nerovnosť, chudoba, práva menšín, vzdelávanie a zdravotníctvo, otázky zdravia. Tí z nás, ktorí radi trávia čas v záhrade, vedia, že čítanie je najefektívnejšie, keď respektíve zárodkočne je najlepšie, keď dokážete vytrhať ten pír od koreňa. Takto sa musíme postaviť aj k obchodovaniu s ľuďmi. Musíme riešiť tie hlavné príčiny, prečo sa ľudia stávajú zraniteľnými voči obchod, obchodníkom s ľuďmi. Preto sme sa rozhodli, že budeme sa sústrediť v rámci auditu na niektoré zdrojové krajiny obchodovania. Pozerali sme sa nakoniec na oblasti Južnej a Juhovýchodnej Ázie, Juhovýchodnej Ázie, kde výrazným spôsobom dochádza k takémuto javu obchodovania s ľuďmi z tohto dôvodu táto oblasť predstavuje prioritu pre EÚ, pokiaľ ide o boj proti tomuto javu. Audit e, chcel skúmať, či podpora EÚ e, na boj proti obchodovaniu s ľuďmi v tejto oblasti bola účinná. V rámci tejto snahy sme sa snažili posúdiť, či EÚ má komplexný prístup k otázke boja proti obchodovaniu s ľuďmi a či tie projekty financované zo strany EÚ efektívne prispeli k tomu riešeniu tohto problému v dotknutých regiónoch. Aké boli naše zistenia? Celkovo sme konštatovali, že EÚ bola z časti účinná pri podpore boja proti obchodovaniu s ľuďmi v tejto oblasti. Rámec politiky EÚ pre oblasť obchodovania s ľuďmi vo všeobecnosti poskytuje komplexný prístup, ako riešiť otázku obchodovania s ľuďmi. Avšak stratégia EÚ, ktorá má bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi, neobsahovala žiadne ciele, respektíve konkrétne kvantitatívne ciele. To by bolo vhodné z pohľadu vyhodnotenia tých dosiahnutých výsledkov, ako aj zostavovania cieľov e, v teréne. Komisia a ESVČ používajú viaceré nástroje v rámci boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Zistili sme, že dialog v oblasti ľudských práv sa ukázal byť ako veľmi užitočným nástrojom, avšak EÚ nebola úspešná pri vytváraní nových dedikovaných partnerstiev ktoré majú bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi s krajinami v regióne. Ďalší nástroj, ktorý používa komisia pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi, je financovanie jednotlivých projektov. Tieto projekty sú často implementované lokálnymi mimovládkami. Zistili sme, že napriek slabým stránkam všetky preskúmané projekty priniesli isté pozitívne výsledky. Avšak dopad týchto výsledkov mohol byť vyšší a vo viacerých prípadoch problémom bola práve udržateľnosť. Pričom došlo k celkovému zlepšeniu pri boji proti obchodovaniu s ľuďmi v tejto oblasti, je ťažké naviazať takýto vývoj na špecifické a konkrétne aktivity EÚ, tak z pohľadu financovania, alokovania, ako aj dosiahnutých výsledkov. Na základe auditu e, sme prišli s dvoma všeobecnými odporúčaniami. Sme si vedomi, že komisia ešte stále nepredložila stratégiu, respektíve rámec politiky, ktorý bude pokrývať roky po období roku 2016. A takisto čakáme na to, že komisia zverejní komplexné posúdenie alebo vyhodnotenie dosiahnutých výsledkov do, v rámci stratégie 2012-2016. Najskôr teda odporúčame komisii, aby vypracovala strategicky dopracovala ďalej strategický rámec pre obchodovanie s ľuďmi, tak aby to bolo relevantnejšie z pohľadu potrieb tohto regiónu. A po druhé, odporúčame optimalizovať dopad tých projektov tým, že budeme integrovať do komplexného rámca Komisia by sa mala zamerať na podporu tých projektov, ktoré najpravdepodobnejšie prispejú k udržateľnému boju proti obchodovaniu s ľuďmi, s ľuďmi a zároveň zabezpečia viac interakcií a synergií medzi projektami. V krátkosti, boj proti obchodovaniu s ľuďmi si vyžaduje stanovenie nového, novej sady priorít a zameranejšie, zacielenejšie a koordinovanejšie aktivity. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Srdečne ďakujem. Pán Signore eh, z generálneho raditeľstva DEVKO, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pani predsednička komisia víta túto správu a, a teda musí, oceňuje úsilie, eh, ktoré eh, sa vyvinulo v tejto oblasti. Eh, uvedomujeme si, že eh, táto situácia sa celkovo zlepšila, ale ostáva tu ešte eh, veľa práce. Komisia úzko spolupracuje s ESVČ, keďže obchodovanie s ľudskými bytostiami je integrálnou súčasťou záväzkov v oblasti zahraničnej bezpečnostnej politiky v rámci ktorej e, sa EÚ venuje porušeniam ľudských práv a e, výzvam e, súvisiacim s bezpečnosťou. Sme v konštruktívnom dialógu s krajinami Južnej a Juhovýchodnej Ázie v regionálnom formáte ako Ázia na Azem. Aj teda v širších otázkach ako ľudské práva je to proces, ktorý si vyžaduje čas, zdroje a určitú spoluprácu E, so všetkými stranami. E, Snažím sa zhodnotiť e, to, čo sa doteraz dosiahlo, všetky skúsenosti a existujúce problémy a budeme diskutovať s zainteresovanými stranami o možných budúcich potrebných krokoch. Chceme tým reagovať na e, výzvy v sociálnom a politickom kontexte a poskytnúť e, na to koherentný e, prístup, koherentné riešenie, ktoré by viedlo k cieleným reakciám, ako to odporúča dvor vo svojich odporúčaniach. Ako sa spomína v strategickom rámci, komisia bude pracovať na týchto odporúčaniach Vytvoríme aj zoznam eh, priorít, obzvlášť pokiaľ ide o ďalší eh, vývoj, pokiaľ ide o rámec eh, roku 2016 proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Budeme pracovať na cieľoch, tam sa naozaj budeme snažiť poučiť zo skúseností z doterajších krokov a z príslušných dokumentov. Ďalšie e, usmernenia e, sa budú aktualizovať a e, spresňovať. Pokiaľ ide o odporúčanie číslo 2, projekty analyzované dvorom boli implementované v zložitom politickom období. Uh, Eh, udržateľnosť je bola vždy veľmi dôležitou pre komisiu a delegácie EÚ, avšak eh, zabezpečenie udržateľnosti určitých typov krokov ako priama podpora eh, obetiam je veľkou výzvou. Avšak e, samozrejme v budúcnosti sa budeme sústrediť na operatívne kroky, ktoré spomína e, dvor pri implementovaní e, akcií pre boj proti obchodovaniu s ľuďmi v prírodných krajinách Južnej a Juhovýchodnej Ázie. Ja, unser Berichterstatter ist der Kollege Salafranca. Našim spravodajcom je kolega Salafranca, ktorý dostáva slovo na dve minúty. Nech sa páči. E, el informe que nos ha presentado el Tribunal de Cuentas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa eh, dobrou auditorov poďakovať za túto správu. Táto téma je naozaj zložitá, škaredá, pretože obchodovanie s ľudskými eh, bytostiami, pričom 80 z nich je, eh, sú, sú ženy, ktoré sú sexuálne zneužívané. Máme tam manž, manželstva detí, nútenú prácu a podobne. To je naozaj veľmi smutná situácia, ktorej EÚ eh, musí eh, čeliť. Eh, som smutný z toho, o aké objemy tu ide. Ide tu 45 miliónov ľudí, ide tu o obrovské objemy ziskov, viac, než sú, predstavujú zisky z obchodovania so zbraniami. V tých desiatich krajinách, ktoré sme preskúmali, existujú e, projekty EÚ, ktoré aspoň čiastočne úspešné boli. Ja si myslím, že toto je naozaj problém s celosvetovou dimenziou. Európska únia chce byť strategickým partnerom pre krajiny v juhovýchodnej e, Ázii a chce zohrávať e, kľúčovú rolu e, v svetovom e, poriadku, aj pokiaľ ide o dohody s Južnou Kóreou, Singapurom a Japonskom, takže treba, aby Európska únia pokračovala v tomto svojom úsilí, ktoré je v súlade s princípmi, ktoré stále znova obhajujeme. S veľkým záujmom, pani predsednička, som si vypočul um, pripomienky komisie. Tento problém E, treba riešiť v e, súvislosti s EAD, e, finančnými nástrojmi pre rozvojovú pomoc a komisiou, tak aby sa veci ďali lepšie. Beriem aj na vedomie čo je pozitívne, že komisia je pripravená preskúmať a zohľadniť pripomienky dvora auditorov, takže E, začleniť do strategického kontextu, poučiť sa z doterajšieho, pričom Nevieme, či doterajšie deficity súvisia s externými e, faktormi alebo politikami EÚ. V každom prípade musíme byť efektívnejší, koherentnejší a integrovanejšie prístupovať nie len keď je o našu vlastnú politiku, ale aj spoluprácu napríklad s OSN, pretože OSN je veľmi dôležitým aktérom a preto by som poprosil komisiu, aby zohľadnila eh, tie odporúčania, ktoré zazneli a za pomoci finančných nástrojov a prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, sa musíme snažiť eh, realizovať naozaj eh, efektívny príspevok, pretože nezabúdajme, že väčšina týchto ľudí, ktorí sa to týka, prichádzajú do Európy. A dvor auditorov e, zdôrazňuje, že veľa, veľa obetí obchodovania s ľuďmi prichádza do Európskej únie a v rámci dohody na regionálnej a bilaterálnej úrovni musíme v rámci tohto rámca s našimi e, partnermi hľadať riešenia, ako zefektívniť e, náš boj proti tomuto e, smutnému hnebnému fenoménu v našej spoločnosti a jednoducho je treba, aby Európska únia zefektívnila svoje kroky v tejto oblasti. Dobre, ďakujem pekne. Tým pádom sme dospeli e, ku, e, na, na koniec na koniec tohto bodu, ale chcel by som, chcel by som udeliť slovo pánovi Celerovi, ktorý prešiel eh, nakoniec zápchou v Bruseli. Ďakujem pekne, pani predsednička. Trvalo mi to dlhšie než samotný let eh, z eh, Berlína. Ďakujem pánovi Vojcechovskému a jeho týmu za to, že sa zaoberali tejto téme. Avšak výsledok, ktorý nám prezentuje dvor auditorov, je všetko ostatné len neuspokojivý. Vieme to, čo bolo dohodnuté za účelom zabezpečenia trvalo udržateľného rybolovu, aby sme niečo zachovali pre budúce e, e, generácie, ale vidíme, že členské štáty to e, len veľmi nedostatočne uplatňujú v praxi. A spoločne s kolegami z výboru pre rybolov sme sa vlastne podelili o tieto výsledky a myslím, že sú na tom, e, vlastne sú, sú, sú tam viny samotní e, rybári. Keď sa dohodneme na nejakých spoločných pravidlách, musíme musíme ho dodržiavať, ale tu sa používajú všelijaké triky, zamlčiavania, e, klamstva a to nemôže byť východisko pre budúce pokračovanie e, tejto oblasti politik a správa Dvora auditorov je dobrým východiskom preto, aby sme sa tejto téme opäť venovali. Chcel by som k tomu vypracovať pracovný dokument a bol by som vďačný, keby sme k celej tejto téme zorganizovali na našom výbore aj vypočutie, aj v prepojení s podkladmi, ktoré nám postúpil dvor auditorov v súvislosti s partnerskými dohodami a partnerskými dohodami s tretími krajinami tam, kde došlo k podobným nedostatkom, ktoré dvor auditorov odhalil a v tejto súvislosti by bolo dobre sa tomu venovať. Ďakujem pekne za to, že ste mi ešte udelili slovo. Srdečne ďakujem. Máme tu tento nový e, formát e, dvora auditorov, kedy e, diskutujeme 10 minút o nejakej správe. To nie je dostatočné možno pre politiku rybolovu, na to, aby sa spomenuli naozaj všetky problémy, ktoré sú v tejto oblasti a prejdeme teraz k osobitnej správe číslo 10 eh, z roku 2017, respektíve 9, s názvom Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov, eh, či to teda, že to podpora splnila, eh, to, čo slúbovala. Bez toho, aby som si správu prečítala, môžem povedať, že nie. Obrovská väčšina E, farmárov má viac než 65 rokov a z toho mi jasne vychádza, že niečo na systéme nefunguje. E, zodpovedný e, člen Európskeho dvora auditorov, ktorý nám predniesie správu, je pán Vojtechovský. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedníčka. Chcem predstaviť e, túto e, správu dvora auditorov s názvom Podpora EÚ pre mladých poľnohospodárov by mala byť lepšie zameraná, aby sa podporila účinná generačná výmena. Chcel by som e, vás vyzvať, aby ste si v vašej práci naštudovali tieto údaje. Sú veľmi zaujímavé, mali by nás naozaj vyvolávať obavy. E, pozrite sa na populáciu farmárov v posledných desiatich rokoch. Od roku 2005 do roku 2013 znížila sa e, na 10,7 milióna a zviazne 14 miliónov, takže stratili sme v EÚ takmer 4 milióny farmárov za e, jedno desaťročie. To znamená, že sme stratili 400 tisíc e, fariem e, ročne, 30 tisíc mesačne a tisíc fariem za deň. A žiaľ, toto e, platí aj pre mladých farmárov. Populácia mladých farmárov sa tiež znížila z 3,3 milióna v roku 2005 na 2,3 milióna v roku 2013. A tento graf nám ukazuje e, zníženie populácie farmárov a e, plochu, e, na ktorej pôsobia mladí farmári, tá sa znišila z 58 miliónov hektárov na 52 miliónov hektárov. Populácia sa znížila, ale takisto aj plocha, ktorú obhospodarujú mladí farmári. Myslím, že pre vás e, zaujímavým zaujímavá bola jedna tabulka, ktorú e, tu teraz nevidím. Len to popíšem. Sú len dva členské štáty v Európskej únii, v ktorých populácia najmladších farmárov pod 35 rokov predstavuje viac než 10 A to je Rakúsko a Polsko. A na druhej strane sú len tri členské štáty, kde populácia najstarších farmárov 65 a viac predstavuje menej než 10 teda podiel týchto farmárov. Nemecko, Rakúsko a Poľsko. A napríklad v Portugalsku populácia farmárov 65 plus predstavuje viac než 50 V Európskej únii e, takmer 10 e, miliard e, eur išlo na podporu v oblasti 2013-2020 na podporu mladých farmárov a nevie, nepozorujeme tu žiaden pozitívny dopad týchto výdavkov pre generačnú obnovu v Európskej únii. V určitých členských štátoch ju zaznamenávame alebo v všeobecnosti v EÚ ju nepozorujeme. Takže hlavné závery našej správy sú, že e, nie, je malo dôkazov, e, že EÚ e by uľahčila pôsobenie mladých farmárov E, systémy monitorovania a hodnotenia treba e, zlepšiť e, na to, aby sme zbierali tie potrebné údaje pre hodnotenie výsledkov politík vo všeobecnosti takéto neboli dostatočne analyzované, aj načasovanie pomoci, ale aj množ, suma pomoci iba čiastočne pokryla potreby mladých farmárov. Treba zlepšiť logiku e, intervencií. Nie je to problém členských štátov, alebo problém e, e, farmárov. Nenašli sme prípady zneužívania zo strany farmárov, ale je to naozaj problém tej logiky intervencií EÚ, ktorá nie je správna podľa e, teda výsledkov, e, ktorým sme sa dopracovali. Ide o to, že sa snažíme rovnaký e, liek podávať na rôzne typy ťažkosti v Európskej únii. Situácia, veková štruktúra sa v jednotlivých členských štátoch na silne odlišuje. Máme lepšiu situáciu v niektorých štátoch ako som povedal, sú členské štáty, kde táto populácia farma 65 plus predstavuje menej než 10 ale aj členské štáty, kde eh, je to 50 alebo ešte viac. Budúca spoločná poľnohospodárska politika by eh, teda eh, mala byť lepšie zacielená na špecifické problémy v členských štátoch. Ďakujem veľmi pekne za možnosť prezentovať túto správu, čo by malo byť napomocné pre budúcu diskusiu o e, budúcnosti spoločnej poľnohospodárskej politiky. Ďakujem. Srdečne ďakujem za naozaj dramatické správy z generálneho e, e, riaditeľstva a Agri sa vyjadri pani Doris Hoffman, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, vážení členovia výboru. Komisia víta túto osobitnú správu a zdieľa e, názor dvora auditorov, že efektívna podpora pre mladých farmárov je vitálne dôležitá, ak e, sa má zabezpečiť náročná obnova. Na začiatku nového obdobia e, je príprave sme na to mysleli a preto sme zlepšili existujúce opatrenia druhom pilieri. Doplnili sme tam dodatočný prvok eh, podpory eh, v rámci priamých platieb. Eh, chcem sa vyjadriť teraz k určitým aspektom správy dvora auditorov. V prvom rade rozsah, na ktorý sa sústredila správa, máme dva systémy podpory, ktoré sa navzájom silne odlišujú Eh, prvou oblasťou je, že sa venujeme finančným výzvam eh, pri počiatočných eh, rokoch vytvorenia fariem a mladí farmári dostávajú dodatočné platby k priamým platbám, ktoré sa tak či tak vyplácajú, takže ide E, vlastne o doplnenie e, toho, čo už dostávajú. Je to povinný prvok, e, ktorý musia aplikovať všetky členské štáty. My si myslíme, že skutočnosť, že dvor vo svojej analýze zohľadňuje iba te, tento dodatočný príplatok, ktorý farmári dostávajú, ktorý predstavuje 2,6 miliard v celkovo za to obdobie, E, že to tak trošku podhodnocuje úsilie, ktoré robíme. Takže v realite sme mladým farmárom vyplatili celkovo 15 miliard e, eur. A e, intervenčná logika je, že tu máme špecifické finančné potreby a neistoty a, tým, a chceme vlastne v takejto situácii mladým farmárom pomáhať. No a pokiaľ ide o vidiecký rozvoj, tam je situácia trochu odlišná. E, v princípe podporujeme tie isté ciele o generačná obnova v poľnohospodárstve e, ako v prvom pilieri, ale podpora je tam špecifickejšia a obsahuje súbor opatrení, kde, medzi ktorými si môžu vybrať členské štáty a vytvoriť svoje vlastné balíčky a rozhodnúť sa, aký typ podpory chcú poskytnúť svojim farmárom na základe hodnotenia potrieb, ktorú ale musia vykonať členské štáty. Na úrovni Európskej únie ťažko sa určuje všeobecný recept riešenia problémov e, mladých polnohospodárov v členských štátoch, pretože situácia sa medzi nimi e, líši a e, to práve spomenul predstaviteľ dvoru auditorov. Členské štáty by mali si zvoliť konkrétne opatrenia v oblasti vidieckého rozvoja. Sú tam aj určité cieľové ukazovatele, identifikujeme minimálne požiadavky pre mladých poľnohospodárov, pokiaľ ide o odborné skúsenosti na účest v programe. Podpora sa poskytuje na základe obchodného plánu. Je tu určitá snaha zacielenia na mladých poľnohospodárov a členské štáty stanovujú minimálnu veľkosť poľnohospodárskeho podniku, ktorý sa bude podporovať. Čiže je tu určitá štruktúrálna zložka podporného mechanizmu. Keď hovoríme o druhom pilieri, e, výdavky stanovujú 6,4 miliardy počas celého obdobia máme 177 eh, mladých polnospodárov, ktorí, eh, ktorí by mali získať túto podporu. Podľa nášho názoru tieto dve oblasti, prvý a druhý pilier, eh, rátajú s mm, povinnou podporou a je tam určitá štruktúra jednotlivých zložiek. Je tu aj ďalšia komplikácia, to si treba uvedomiť. Máme totiž problém nielen s malými, ml, prepačte, mladými e, polnospodármi, ale aj so starými, ktorí nechcú odísť z podnikania. Čiže máme veľa e, členských štátov e, s veľkým počtom starých, malých polnospodárov, ktorí pokračujú v polnospodárstve, aby si zabezpečili svoje živobytie vzhľadom na nedostatky systému sociálneho zabezpečenia. Vo mnohých vidických e, oblastiach existuje všeobecný problém so zamestnaním, nedostatku zamestnaním. Samozrejme, sú tu viaceré hľadiska a mm, je tu záležitosť toho, že musíme predovšetkým e, prehodnotiť existujúce opatrenia e, vzhľadom na existujúce skúsenosti, aby sme vedeli, čo treba zlepšiť, robiť inak Samozrejme, že sme si všimli odporúčania dvoru auditorov. Sľúbujeme, že budeme sa tomu venovať. V tejto chvíli nemôžeme prebrať nejaké konkrétne e, formálne e, záväzky, pokiaľ ide o následujúce obdobie, ale nemôžeme nahradiť členské štáty pri navrhovaní podporných opatrení a identifikácii konkrétnych potrieb samotných členských štátov. Samozrejme, budeme smerovať k e, e, e, lepšej adresnosti týchto opatrení a budeme spolupracovať s členskými štátmi v oblasti indikátorov lepšieho merania, vyhodnocovania, ale je to súčasť formovania novej politiky. To musí byť primerané a poskytovať dostatočné prínosy za vynaložené prostriedky. Ďakujem pekne. plánovali sme, že 10 minút na e, e, osobitnú správu, e, ale zatiaľ nik nedodržal stanovený časový harmonogram. Pani kolegyne Kaltenbach, môžem aj ja nedodržať tento harmonogram? Ospravedlňujem sa, pani Jakobson, to stihla. V prvom rade veľmi pekne ďakujem dvoru auditorov a bývalému kolegovi Vojcechovskému je naozaj dramatické, že európske prostriedky negenerujú žiaduce ciele. Nemáme dostatok nových poľnohospodárov, ktorí by obospodarovali naše pozemky. Musíme veľmi podrobne sa pozrieť na správu auditorov a je tu nerovnaké stanoviska beriem na vedomie generálneho rediteľstva e, pre polnohospodárstvo. Potrebujeme nielen e, biodiverzitu, ale rôzne formy hospodárovania e, vidieka. Je tu na jednej strane veľký nárast veľkosti podnikov a pokles samotného počtu podnikov Ehm, ehm, ehm, zabezpečiť dostatok potravín môžeme iba na základe fungujúceho poľnohospodárstva a musíme o tom intenzívne diskutovať. Pochopiteľne a e, e, to sa odzrkadľuje v stanovisku generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo. Ide tu o viaceré faktory na jednej strane záležitosť sociálnej podpory alebo celkovej štruktúry e, výdeka. Musíme zrejme zohľadňovať aj potreby regionálnej politiky, musíme e, vytvoriť e, prostredie, ktoré budú, bude príťažlivé pre mládež, či už na výdeku, alebo v podhorských oblastiach, alebo na ostrovoch. To znamená, že musíme hm, diskutovať aj o viacročnom eh, finančnom rámci, pretože polnospodárska politika musí eh, eh, byť ruka v ruke s politikou podpory. Musíme si všimať nielen kvantitu, ale aj kvalitu. Musíme diferencovať naše prístupy a to všetko vyžaduje, aby sme e, sa neuspokojili s dnešnými e, stručnými prezentáciami. Je dôležité, aby sme ďalej pracovali na týchto e, materiáloch, aby v výbore pre rozpočtovú kontrolu musíme naďalej na tom pracovať a zobrať si ponaučenie z predložených podkladov. Samozrejme musíme sprúžniť druhý pilier aby sme e, e, vedeli e, preukázať, že dokážeme naplniť naše cieľy. Máme vo viacerých členských štátoch rôzne výsledky. Nevieme však, v čom spočívajú osvedčené postupy a to by bola ďalšia požiadavka do budúcnosti. Ďakujem pekne. Navrhovala by som, aby v mene e, e, našej politickej skupiny, aby sme to opätovne dali na program s e, rôznymi ďalšími návrhmi ohľadom toho, ako to sa dá vylepšiť. Musíme zabezpečovať naplnenie našich cieľov a odstraňovať to, čo tomu prekaža naši koordinátori E, sa dohodli, že nielen, e, e, že bude vystupovať iba spravodajca. Teraz bod 13. Naše stanovisko, pokiaľ ide o viac ročný finančný rámec po roku 2020, sa pán Sávam i ich nedostane slovo. Koordinátori sa dohodli, že v prípade týchto stručných prezentácií vystúpia iba ehm, spravodajcovia a preto ideme ehm, na ďalší bod programu 13, čiže príprava stanoviska parlamentov vo vzťahu k viacročnému finančnému rámcu pro obdobie roku 2020. Slovo dostáva pán spravodajca Saváma. Ďakujem, pani predsednička. Prejdem i hneď k podstate veci. Ako všetci vieme, eh, Komisia by mala zverejniť svoj návrh na obdobie po eh, roku 2020 a urobiť to buď v júni tohto roku, alebo najneskôr v septembri. A práve preto eh, výbor pre rozpočet pripravuje eh, správu z vlastnej iniciatívy s tým, aby parlament sa mohol viedriť ohľadom budúcnosti VFR a tým dúfajme ovplyvniť aj návrh komisie. Na základe toho, čo som už počul od komisie, môžem konštatovať, že komisia už e, rozpracúva e, svoj návrh a ide do hĺbky. E, vo výbore, výbor pre rozpočtovú kontrolu by mal tiež prispieť svojim stanoviskom. Moje východisko pre toto stanovisko e, spočíval v tom, že by sme mali e, maximálne ovplyvniť aj rozpočtové e, záležitosti. Podľa mňa nie je dôvod na to, aby sme boli zdržanliví. Ako spravodajcovia pán Olbricht a pani Toma, spoluspravodajcovia pre spravu z vlastnej iniciatívy, E, z vlastnej iniciatívy povedali, že vo svojom správe v prvej časti budú sa venovať rozpočtovým otázkam a e, v druhej časti tematickým okruhom na základe stanoviska špecializovaných výborov. Už som sa o tom podrobne rozprával s e, výborom pre rozpočet a domnievam sa, že máme pomerne dobrú šancu pripraviť dôkladné, rozsiahle stanovisko. A mal by som už niekoľko predbežných bodov a rád by som ich predostrel a dúfam, že e, e, viacerí z vás e, budete ochotní sa viedriť a už teraz prispieť k tvorbe stanoviska Tiež som sa snažil maximálne posunúť e, lehoty na predkladanie stanoviska. Výbor pre rozpočet bude mať svoje stanovisko pripravené v decembri. Majú taký plán, že budú diskutovať o rozpočte e, e, v a budú o tom hlasovať vo februári s tým, aby všetko bolo pod strechou už pre, pre v čase pre plenárne zasadnutie v marci. Ja som sa snažil posunúť e, termíny, čo znamená, že teraz e, plánujeme e, predebatovať návrh správy buď 10. alebo 11. alebo 12. oktobra. Čiže návrh stanoviska by sa mal zverejniť pravdepodobne počas posledného septembrového týždňa, čo nám poskytuje e, príležitosť popremýšľať o tom počas e, letnej prestávky a preto budem stručný. Nerad by som vás unával, ale stručne preberiem niekoľko námetov, ktoré mám k dispozícii e, a samozrejme som otvorený prípadným diskusiám. Ak sa pozrieme na hlavné body, podľa mňa mali by sme mať stanovisko ohľadom e, viacerých e, rozpočtových bodov, nielen e, rozpočtovej kontroly, ale začnem s kontrolou. Prehodnotenie výdavkov Európskej únie to je prvá vec, ktorú komisia bude musieť urobiť náležitým spôsobom, aby dokázala uh, správne naplánovať e, VFR na obdobie pod roku 2020. To znamená, že mali by sme apelovať na veľmi dôkladné komplexné prehodnotenie výdavkov únie, aby sme zistili, do akej miery alokácia zdrojov v rozpočte únie zodpoveda strategickým prioritám. A s tým súvisí rozpočtová otázka, to sú cykle už máme e, rezolúciu par uznesenie e, parlamentu e, v smere skrátenia cyklu zo 7 na 5 rokov, čo by bolo dobré východisko pre náležité plánovanie. Výsledky prehodnotenia výdavkov komisie pri príprave nového návrhu VFR, ak to komisia urobí tak, ako sa patrí, a mali by sme podľa mňa trvať aby komisia v tomto smere zabezpečila, aby správne a kontrolné mechanizmy boli na všetkých úrovniach dostatočne spolehlivé e, vo všetkých oblastiach e, rozpočtového rámca. A samozrejme, obzvlášť nás zaujíma záležitosť podvodov, prevencie podvodov a rôznych prechmatov v nesúladosti. E, samozrejme, mali by sme sa viac venovať e, hodnoteniu rizik a síce tomu, ako náležitým spôsobom využiť kontrolné zdroje, by boli čo najefektívnejšie. Ďalej by som prešiel k cieľom a prioritám. Treba sa tomu dôkladne venovať. Je tu záležitosť hm, flexibility. Rozpočet musí byť schopný reagovať na neočakávané zmeny podmienok, udalostí a je to v záujme eh, rozpočtovej kontroly aby plánovanie VFR eh, mm, bolo rozumné aj po uplynutí viacerých rokov, aby to dávalo zmysel. Myslím si, že treba sa snažiť o ďalšiu, eh, ďalšie zjednodušenie. Prepačte. Napríklad je tu e, e, otázka nadmiernych e, čiastok, ktoré sa prenašajú z roka na rok. Takisto v stanovisku by sme mali zdôrazniť význam rozpočtu orientovaného na naplňanie cieľov Samozrejme, nechceme e, sa príliš venovať vymedzeniu pojmov, to nie je naša záležitosť. A prečo by sme napokon nevyužili túto príležitosť a nepodelili sa o naše názory ohľadom toho, ako naplniť tento rozpočet po Brexite, ako vyplniť e, túto medzeru, ktorá bude dôsledkom Brexitu. To je E, e, e, ďalší bod, ktorý by som rád zapracoval. Aj tu mám niekoľko predbežných námetov, i keď by bolo asi predčasné to nejako podrobne, explicitne zdôrazňovať. No už to by mohlo stačiť pre prvú výmenu názorov. Um, E, e, e, aby sme to vedeli prebrať ešte predtým, ako zverejníme tento návrh stanoviska. Môj problém spočíva v tom, ako presne nadefinovať rozsah tohto stanoviska, aby bolo stručné, aby nebolo príliš rozvlačné v niektorých oblastiach. Toľko, pani predsednička, úvodom, čo som chcel na teraz povedať. Ďakujem pekne a teraz kolega Ali, dve minúty poprosím. Ďakujem, pani predsednička. Vážení kolegovia, ďakujem za poskytnuté informácie, za názory pana kolegu Savma. Mám tu niekoľko informácií a svojich vlastných postrehov ohľadom VFR. Pokiaľ ide o ďalšie VFR, E, navrhujem si všimnúť e, širšie súvislosti. Máme e, ročné rozpočty, máme VFR a cyklus je 7-ročný. Predpokladajme, že od ďalšieho VFR stanovíme si 5-ročný cyklus, takže budeme mať 5-ročné obdobie a ročné rozpočty. Ale chýba tu dlhodobá vízie na obdobie 10 až 15 rokov. E, samozrejme, že ročné plány majú podrobnejšie finančné projekcie a VFR je stredná doba záležitosť, dlhodobá vízie skôr e, stanovuje strategické smerovanie, aby sme boli účinní pri tvorbe európskej pridanej hodnoty, musíme mať jasnú predstavu o strategických cieľoch na obdobie pre najmenšom desiatich rokov. A treba stanoviť konkrétne e, e, referenčné hodnoty. To znamená, že najprv treba e, vypracovať niečo ako stratégie 2020, ale tentokrát to bude 2030 a potom budeme pokračovať e, e, e, v strednodobom a krátkodobom smere. Máme v súčasnosti z roku 2014 veľký počet neuhradených faktúr. To znamená, že musíme si zobrať ponúčenie z hľadiska správovania rozpočtu do budúcnosti. Čiže máme tu príležitosť diskutovať o tom na vhodných fórach a zapracovať to do budúceho VFR. V súčasnosti pripravujeme VFR eh, raz na obdobie 7 eh, rokov a potom sa všetko skončí a musíme to eh, začať znova na začiatku ďalšieho VFR. Mohli by sme pouvažovať o zavedení systému stále pohybujúceho VFR, s tým, aby VFR trval mm, rovnaké obdobie, ale nasledujúce VFR bude z časti pokrývať predchádzajúce obdobie a tým sa zjemnia určité e, vrcholy a poklesy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďalším na zozname kolegyňa Jela Zender, dve minúty. E, kolega Liberacký, ďakujem, dve minúty. Thank you very much. First of all, let me congratulate Petri Sarvama on his... Ďakujem pekne, najskôr chcem poblahoželať Petri Sarvamu k veľmi rovnovážnej správe, veľmi adekvátne reflektujúcej súčasnú situáciu. Pokiaľ ide o veci, ktoré neboli ešte e, spomenuté, e, e, kolegyne, ktoré mi dali tieto veci, tak tie indikovali niektoré najpalčivejšie problémy. Z mojej strany by som chcel, aby si upremili pozornosť na tú citlivosť, ktorú máme voči efektívnosti a účinnosti používania zdrojov, tak aby boli odporúčania ohľadom plánovania v tejto oblasti, ktoré nám umožnia zadefinovať najväčšiu európsku pridanú hodnotu a ktoré budú v súlade so stratégiou, ktorá bola schválená v rámci rímskeho vyhlásenia z marca tohto roku, pokiaľ ide o budúcnosť EU 27. Ďalšia vec, ktorá bude pre nás veľmi dôležitá, to je otázka Brexitu. Po Brexite e, priemer na TDP e, na hlavu bude nižšia v rámci EU27 a teda menšie HDP na hlavu. To ovplyvní politiku súdržnosti. Mali by sme sa pozrieť, do akej miery príde k zmene prerozdeľovania prostriedkov v rámci nového ERF 5 alebo 7 rokov to nie je tak dôležité z môjho pohľadu. Dôležité je, aký bude ten dopad. Máme túto vyhlásenie, ktoré sa týka eurozóny, ktoré ešte nebolo objasnené, nie je ešte prijaté záverečné rozhodnutie, ale prebieha diskusia. Mali by sme si byť vedomi aj tohto. E, môže to byť dôležité. Všetko ostatné, myslím, mali by sme počkať, tak ako nám Peterik láskavo prezentoval a mali by sme potom včasne reagovať. Naša rola je taká, aká je. My ale môžeme prispieť k tomu, aby viacročný finančný rámec bol nastavený lepšie ako predtým. Samozrejme, tieto zjednodušenia a tieto miera chybovosti a tak ďalej, už neviem ani čo. To všetko sú veci, ktoré sú spravodajcovi jasné. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ospravedlňte ma. Idem na iný meeting, takže ak dovolíte, odídem. No, schön, dass Sie da waren. Ja. Dobre, že ste tu boli. Teraz kolegyňa Jela Zender. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi Sarvanovi. V rámci tejto prvej výmeny názorov, ktorá predpokladám povedie ku konkrétnejším odporúčaniam. Chcela by som pripomenúť, že Dvor auditorov a osobitne pán Itala nám raz e, v skutku povedali, že jedna z chýb, ktoré sme sa dopúšťali v minulosti, bola, že nebolo vymedzený dostatok rozpočtových prostriedkov na programy, ktoré boli naplánované. A to je chyba, Vždy sme mali, dovieme, že krajiny by mali byť zapojené do vlastných, do plánovania vlastných zdrojov a rovnováh a zabezpečiť, aby tu bola rovnováha medzi cieľmi a ambíciami na európskej úrovni s podporou rady a zabezpečiť to tak, aby to bolo podporené aj správnymi zdrojmi, pretože tie klesajú. Miera zdrojov klesá. Myslím, že to je prvá vec, ktorú treba riešiť ako budeme riešiť výpadky po Brexite a to treba riešiť e, formou navýšenia vlastných zdrojov alebo lepšieho získavania vlastných zdrojov a nie urobením hrubej čiary mm, prierezovo. E, viacročný finančný rámec sa označuje za viacročný finančný rámec po roku 2020, aj keď predpokladám, že obdobie, ktoré bude pokrývať, bude 2021-2026, ale samozrejme sústredíme sa na uvažovanie po období 2020. A ako všetci robia, toto je rozpočet, ktorý bude rozpočtom, ktorý bude nižší, budeme menej prostriedkov a to znamená, že náš prístup, a som si istá, že aj pán Ali to bude riešiť, že prístup ešte nie je zadefinovaný. A myslím, že to musíme napraviť. Pretože ak nebudeme pridelovať dostatok prostriedkov, tak to znamená, že nebudeme schopní financovať naše ambície, obrana, investície, kohézia alebo súdržnosť, ktorá prináša dobré výsledky v nových členských štátoch, SPP, ktorú sa snažíme zmeniť. Nielen polnospodárstvo v Európe, ale aj zavedenie zmeny inde. To všetko si vyžaduje preskúmanie. Pán Sarvana, Chcem vás teda poprosiť, aby ste zohľadnili aj tieto podnety v rámci FC2. Rada bude konštatovať, že obrana by mala byť z časti financovaná takisto cez FC2, cez tento investičný nástroj. Sme si to uvedomiť, zohľadniť, musíme pozrieť na ďalšie možnosti, zlučovanie, prostriedkov, hlavne po Brexite, pretože rozpočet pravdepodobne poklesne. Musíme sa teda uistiť, že európsky rozpočet bude skutočným európskym rozpočtom, a či už formou garancií alebo nejakého zlučovania zdrojov. Môžeme to takto robiť, nad tým máme lepšiu kontrolu nakoniec. Je viacero pochybností, ktoré boli spomenuté nielen mňou, ale aj kolegami. Potom je tu plán Afrika, potom je tu dohoda s Tureckom, OSN, Europäische Kommission erhält Frau Schmidt-Faber das Wort. Bitte. Pán Možných Fáber za komisiu. Ja, thank you, Madam Chair. Uh, Schmidt-Faber, ja, <laughs> okay, yes, my name is Schmidt. No, volám sa Schmidt-Faber, ďakujem. Ja, thank... Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi za približenie jednotlivých prvkov jeho správy. To je v súlade s našou argumentáciou, ktorú sme práve uviedli v našom dokumente o úvahe nad, alebo úvahe nad EU eh, e financiami. Veľa vecí je tam. Eh, vychádzame skutočne z Brexitu. To je jedna významná výzva, ktoré budeme čeliť e, z pohľadu ďalšieho viacročného finančného rámca, ako zaplniť tie výpadky z časti vlastnými zdrojmi, z časti zmenou priorít, prehadzovaním priorít. A samozrejme, a to je dôvod, prečo odkladáme náš návrh, chceme vedieť, ako prispieje Spojené kráľovstvo, pokiaľ ide o tie záväzky, ktoré už mali v minulosti, to bude dôležité z pohľadu veľkosti nového viacročného finančného rámca jeho objemu. Ale možno ste videli e, v tom dokumente, ktorý je úvahou, je, že my sa riadíme európskou pridanou hodnotou. Videli sme tieto obratené semafory. Ak politika nemá pridanú hodnotu, tak by nemala dostať financie z rozpočtu EÚ, ak má pridanú hodnotu strednú, respektíve vysokú, tak mali by sme poskytnúť istú formu spolufinancovania z rozpočtu EÚ. Ak je tá pridaná hodnota z pohľadu EÚ veľmi vysoká, tak potom bude poskytnutá poskytnuté plné financovanie z rozpočtu EÚ. To by mal byť ten e, hlavný usmerňujúci princíp pre ďalší VRF a my robíme interné preskúmanie výdavkov, kde pokrývame všetky tie programy a samozrejme zaoberáme sa aj správou dvora auditorov. A to bude potom sa odrážať v tých odvetvových návrhoch a v posúdeniach vplyvu a potom samozrejme aj v návrhovanom ďalšom viacročnom finančnom rámci. A ďalší dôležitý prvok je zvyšované používanie rozpočtových názorov a záruk musíme byť prúznejší v ďalšom VFR. Musíme sa vyhnúť tomu, že budeme vopred alokovať také objemy prostriedkov členským štátom vopred. Pravdepodobne budeme musieť vyčleniť nealokované programové rezervy na to, aby sme dokázali zareagovať na nepredvídané okolnosti. A pokiaľ ide o to trvanie, áno, sú tu tri možnosti, v skutku, 5, 7, ale aj 5 plus 5 s vážnym preskúmaním v prostriedku obdobia, tak aby sme dokázali prispôsobiť viac finančný rámec politickému cyklu. Ďakujem. Môžem sa spýtať, aký plán máte? Aký máte plán, pokiaľ ide o tú politiku polnospodárstva? Keď sme počúvali prechádzajúcu správu, tak tam bol veľký problém. Máte nejaké veci, ktoré sa týkajú toho? I must say, um, Well, eh, of course we are, we are, we are just starting to see. Samozrejme, my len eh, začíname eh, riešiť tie podrobnosti tohto programu. Je to jasné a my aj približujeme isté možnosti reforiem v rámci poľnohospodárskej politiky. Programy dôchodkov, dôchodkov alebo odchodov do dôchodkov, toto som nepočul. Ale naozaj je to asi vec, ktorú by sme mali riešiť a na ktorú by sme mali myslieť. Áno. Pán Tarant požiadal slovo. Thank colleague Sarvama for giving us some work for the summer recession and uh, I will definitely send you an email in August with uh, v auguste bol odoslaný mail so štyrmi zásadami a ja podporujem váš prístup. Nemali by sme uh, sa tu nejakým spôsobom uh, držať bokom alebo to utlmiť. Mali by sme spraviť preskúmanie a mali by sme posúdiť prácu komisie. Pani Ayala Zender. Chcela som sa spýtať zástupcu komisie, pokiaľ ide o návrh v oblasti obrany. My sme mali takú predstavu, že pokiaľ ide o obranu a tá by mala byť eh, pridanou hodnotou, to by bolo v duchu úspor z rozsahu, a aspoň čiastočne by to mohlo byť potom presunuté na tú európsku úroveň a nie žiadať od tých, ktorí majú stanovenie prostriedkov a Takže aj toto je tá politika, ktorú treba pokryť. Prečo nemôžeme zaviazať členské štáty, aby zabezpečili, že časť toho, čo všetci vynakladajú národne, bude e, smerované do spoločného fondu na financovanie napríklad obranných potrieb, namiesto toho, aby sme to čerpali z európskeho rozpočtu. Ďakujem. Áno, e, ďakujem. Hlavne žiadne peniaze bez kompetencií. Ako môžeme financovať obranú politiku, keď nemáme žiadne kompetencie? Chcete sa ešte k tomu vyjadriť? Ďakujem, pani predsednička. Súhlasil by som. Samozrejme, musíme sa pozrieť na obmedzenia, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Nemôžeme mať spoločnú európsku obranú politiku v tejto chvíli. To nie je možné, nemysliteľné. Ale ešte stále by to malo byť tak, že pokiaľ ide o výskum pre účely obrany alebo vývoj nejakých prototypov, to skutočne by mohlo byť financované z rozpočtu EÚ. A naozaj potom tá predstava je taká, že národné vlády by mohli mať úspory, ak to budeme realizovať cez rozpočet EÚ. O to tu v princípe ide, pretože je to efektívnejšie, ak členské štáty spoločne vypracujú nejaké prototypy a potom by samozrejme mohli mať úspory vo vlastných rozpočtoch. Nesporne, ale napriek tomu nemôžeme pripustiť situáciu, že keď e, bude teda komisia e, mať e, no, nejak o tom nejak rozhodovať, otázka je, kto to bude robiť a podľa akého plánu budú tie politické rozhodnutia padať. To sú tie kompetencie a bez takýchto kompetencií a bez nejakého spolu rozhodovania, slova nedáva zmysel takéto rozhodovanie. Kolega Sarvama nakoniec. Ďakujem pani predsednička, úprimné poďakovanie všetkým steným kolegyňam a kolegom komisii, takisto za príspevky. Veľmi stručne, možno troška odpoviem teraz tieňovým, pánovi Alimu. Ten rozpočtový program, ktorý by išiel plynule po tých obdobiach, ktorý by nebol prerušovaný, tak to je jedna z vecí, ktoré, na ktorú som umažoval Súhlasím, ten cyklus nemusí byť fixný. E, pán Liberecký odišiel, ale ja plne súhlasím s jeho názorom, pokiaľ ide o to vyjadrenie ohľadom efektívnosti a účinnosti, že by to malo byť v s našimi prioritami. Naozaj to musíme zosúľadiť. A politika súdržnosti, spoločná polnospodárska politika, musíme sa poriadne pozrieť na to, ako dobre zorganizovať obe. Pokiaľ ide o koheziu, mám niekoľko návrhov. Možno by som ešte mohol doplniť, že by sme sa mali zaoberať možnosťou zmeny štruktúry výdavkov v rámci tejto politiky, nakoľko splatnosť väčšiny pôvodných cieľov No, respektíve väčšina tých cieľov bola naplnená, bola dozrela už tak povedať zo, zo strany EU. Otázka, či tie výsledky z pohľadu z politiky súdržnosti boli dostatočné, to sa dá posúdiť z pohľadu konkurenčného prostredia, rozvoja a tak ďalej. A namiesto to aby sme pokračovali v tom starom systéme, niečo treba každopádne spraviť, lebo tie tlaky na viacročný finančný rámec po roku 2020 sú prítomné Každopádne chcem eh, sa vyjadriť aj na adresu pani Ayala Sender. Ďakujem za jej príspevok. Pretože ak som to správne pochopil, plne súhlasím, že by sme nemali odlahnúť a nemali by sme si osvojiť takéto predpojaté predstavy, že to budú nižšie rozpočty. Mali by sme za to bojovať. Jednoducho Neviem, a je to úplne hlúpe, vyslovene hlúpe hovoriť o týchto všetkých obrovských výzvach, ktorým čelíme, pokiaľ ide o hranice, migráciu, pokiaľ ide o obranu. A zároveň členské štáty konajú. To, je, to je neuveriteľné. Z tých istých úst tieto deklarácie prichádzajú. Čiže oni by mali by zabezpečiť, aby tie peniaze nasledovali ich slova. Ďakujem pán Pirinský, za pomoc týmto idiomom. Čiže naozaj mali by sme eh, za to bojovať. A vo všeobecnosti ja by som naozaj mohol to ešte naťahovať a ten čas je obmedzený, ale chcem vás poprosiť, aby ste mi zasielali vaše príspevky aj mailom. ako už slúbil pán Tarant v auguste. Možno obdeň nový mail, to by bolo také osviežujúce. Takže všetci sa tešíme na september, na 13. septembra v stredu v Štrasburgu, keď eh, predseda komisie, pán Juncker, eh, bude prednášať pravdepodobne svoj najdôležitejší prejav o stave únie počas tohto funkčného obdobia. A tam si ozrejmime niektoré veci, či sme na správnej ceste s komisiou, či sme zosúladení. Ďakujem. Tým sa dostávame k bodu programu 14 a síce reforma systému vlastných zdrojov Zaoberáme sa návrhom stanoviska. Spravodajcom je kolega Ali, ktorý teraz, eh, prosím, bude prezentovať svoje stanovisko. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahé kolegyne, kolegovia. Otázka zdrojov je mimoriadne dôležitá pre EÚ, pričom sú všeobecne nedostatočné monitorovanie príjmov, ktoré pramení z vlastných zdrojov EÚ a je vynakladanie efektívne a účinným spôsobom. To je veľmi dôležité Okrem toho je tu potreba ubezpečiť sa, že platby budú používané na to, aby sme riešili tie najväčšie obavy a problémy občanov. Treba poznamenať, že nový rozpočet podporuje spoločné politiky a ciele, pričom poskytuje tie povratné investície pre dohodové investície. Hlavným cieľom rozpočtu EU by malo byť podporovať e, viac ako nulový rast v tých regiónoch a zabezpečiť e, správnu mieru rozvoja v členských štátoch. So zretelom na predchádzajúce mali by sme, eh, chceli by sme predložiť eh, zodpovednému gestorskému výboru niektoré návrhy, ktoré budú pokrývať hlavné oblasti ako distribúcia zdrojov. To by malo ísť do oblasti, kde financovanie na európskej úrovni je eh, nepostrádateľné a to môže generovať najväčšiu európsku pridanú hodnotu tu by sme vedeli navrhnúť takéto oblasti vývoj a výskum takisto vnútorná a vonkajšia bezpečnosť únie. Po druhé, dlhodobé prínosy. Výdavky treba sústrediť na projekty, ktoré sú z dlhodobého eh, hľadiska získové, len, a nie na tie, ktoré dávajú iba krátkodobé prínosy. To znamená, že náležitá časť e, rozpočtu sa musí venovať tým výdavkám, ktorí e, dajú výsledky z dlhodobého hľadiska po tretie, dlhodobé politické zámery musia zohrovať dôležitú úlohu pri príprave eh, úspešných viacročných finančných rámcov hm, v období po roku 2020. Horizont 20 a 10 priorít komisí sa musia zohľadňovať pri pridelovaní vlastných zdrojov. A napokon jednoduché, jednoznačné pravidlá by tiež prispeli k rýchlemu pridelovaniu zdrojov, a zvýšili by e, účinnosť a transparentnosť. Zároveň e, model e, merania, pridelovania zdrojov a prekladania správ o tom treba tiež vylepšovať. Treba zdôrazňovať projekty, ktoré budú na prospech všetkých európskych občanov a budú generovať väčšiu európsku pridanú hodnotu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani kolegyňa ale Ďakujem pekne, pani predsednička. Takisto ako aj pán Ali, eh, by som eh, sa chcel vyjadriť k týmto návrhom eh, v súvislosti s, s vlastnými zdrojmi Európskej únie. Chcela som povedať, že je tu jedna vec, ktorá nie je mi celkom jasná. Je to bod 10 Uvádza sa v ňom, že projekty, ktoré zabezpečujú najväčšiu pridanú hodnotu e, v očiach občanov, nie sú až také e, príťažlivé z hľadiska e, celkovej bilancie. Čo to presne znamená? Aj keď hovoríme o nových metódach, dlhodobé projekty Horizon 2020, priority pána Junckera, Budeme hovoriť aj o polnohospodárskej politike a politike súdržnosti, pretože aj toto sú politiky, ktoré majú dlhší časový e, horizont. E, Trus, troška sme e, zahltení krátko do politikou, ale dlhodobo politika podľa mňa zahrňa aj polnohospodárstva a politiku súdržnosti. that uh, under this point we should The... Samozrejme, treba premyslieť o tom, ako čo najlepšie využívať tieto zdroje e, v oblasti výdavkov. Ale keď hovoríme o príjmovej časti, o systéme zabezpečovania príjmov v súčasnosti, treba si uvedomiť, že čelíme veľmi zložitému problému. Súčasný e, príjmový systém je spojený s, e, e, systém je spojený s viacerými problémami. V materiáli pre diskusiu ohľadom budúcnosti financie Európskej únie komisia predložila tento materiál iba pred niekoľkými týždňami, tak tam sa spomína skupina na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá predložila svoju správu v decembri 2016. A jej závery e, sa dostali aj do diskusného materiálu a síce to, že súčasný príjmový systém únie je eh, príliš komplikovaný, netransparentný a eh, je spojený s veľmi zložitým korekčným mechanizmom do značnej miery závisí od príspevkov členských štátov, na ktoré pripada 70 všetkých príjmov, na rozdiel od e, skutočných vlastných zdrojov. A preto systém, e, pre, prepačte, e, rozhodnutie z roku 2017 zaviesť systém vlastných zdrojov s tým, aby sa posilnila nezávislosť Európskej únie. Táto snaha sa tým pádom podkopová. A to je veľmi znepokojujúce. Pri súčasnom systéme máme prispevateľov a príjemcov, konec citátu, a oni sú e, stávaní proti sebe a mm, to vyústie do situácie, keď e, ako keby nemal z toho osoch. A treba eh, zabezpečiť tzv. just eh, retour, čiže vyváženosť eh, rozpočtu a to sa vypočítava pomerne jednoducho aritmeticky tým, že pridelené do výdavkov prostriedky sa porovnávajú s príspevkami členských štátov. Posúdenie tohto e, systému hovorí o tom, že tento zjednodušený prístup posudzovania participácii členských štátov na tvorbe rozpočtu e, je pomerne deformovaný. Lebo sú tu viaceré hľadiska vzťahu medzi národným a uniovým rozpočtom. A nie je to možné zúžiť iba na takýto zjednodušený pohľad. A ďalej je tu systém rabatov. Ten sa začínal e, rabatom pre Spojené kráľovstvo, takže e, e, títo rabaty sa množia dohoda o e, rabatoch e, bola vyjednaná pomerne netransparentným spôsobom. Pani predsednička navada rečníka, aby e, to zostručnil. Ak si myslíte, že som hovoril príliš dlho, môžem sa zastaviť. Povedali sme, že každý rečník dostane iba dve minúty. Ďakujem, pani predsednička. Dobre. Um, um, Máme materiál, ktorý e, si vyžaduje minimálne 5 minút, aby sme ho stručne prebrali, takže budem sa venovať iba e, hlavným bodom. E, Ten vyspravodajca Sedokovský súhlasí s pánom Pirinským, že súčasný systém je zastaralý, netransparentný, príliš zložitý a preto sa žiada hĺbková reforma, najmä Dôležitá je otázka, ako to treba zmeniť. Priority tieňového spravodajca je dosad, sú dostatočnosť, transparentnosť, stabilita, jednoduchosť, viditeľnosť, nízke prevádzkové náklady, účinné predelovanie zdrojov, spravodlivosť, pridaná európska hodnota a aby to bolo pochopiteľné pre európskych daňových poplatníkov. Tieňový spravodajca podporuje návrhy skupiny na vysokej úrovni pre vlastné zdroje týkajúce sa reformy s tým, aby sa zachovali tradičné vlastné zdroje, vlastné zdroje založené na eh, eh, národnom eh, hrubom národnom hm, produkte a Mm, tiež treba e, to doplniť príspevkom e, založeným na podielu e, vnútroštátnej DPH. Ale treba ratať aj s novými vlastnými zdrojmi. To je vec, o ktorej všetci premyšľame. Spravodajca a ja by sme sa radi poďakovali pánovi Alimu za odvedenú prácu Tenevý spravodajca e, zároveň navrhuje, aby ste zvolali e, schôdzu tenevých spravodajcov, na ktorej by sa vyriešil problém vášho stanoviska. A síce to, že e, e, môj kolega tenevý spravodajca sa domnieva, že stanovisko musí mať jasne e, určenú časť venovanú príjmom. A to treba posilniť v celkovom stanovisku. Samozrejme aj je tu záležitosť výdavkov a pridelovanie zdrojov, ale e, kolega kladie obzvlášť e, dôraz na príjmovú časť. A to je asi všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne. Musím e, povedať, že ne, nemáme ešte to pomerne e, dostatočne konkrétne. Pán Tarant, e, dve minúty maximálne. Ja to stihnem za jednu minútu súhlasím s väčšinou poznámok a, a otázok, ale pán Ali, nestredajte prosím vás v poslanca. Poviem jednu vec. E, E, domnievam sa, že toto stanovisko, to je to zelená časť, e, e, nie je dostatočná. Nie je to o našich vlastných zdrojoch ale o tom, ako ich míňať. A nemohli by sme požiadať buď o posúdi, posunutie lehoty, alebo o úplné prepracovanie tohto stanoviska. Ak sa to nepodarí, budeme uvažovať o iných krokoch naozaj v mm, stanovisku je naozaj príliš málo o vlastných zdrojoch, ale navrhujem, aby tieňoví spravodajcovia mm, mm, to prebrali medzi sebou, vrátanie aj termínov. A teraz generálne rediteľstvo, pán Montanier. Pani Montanier. Áno, ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, aby som sa vyjadrila k niektorým otázkam, ktoré sa spomínajú v návrhu stanoviska, aj k e, tým e, pripomienkam, ktoré tu odzneli z úst kolegov. Najprv pokiaľ ide o pridanú hodnotu, to sa spomína e, v tomto stanovisku, pretože som stanovisko VFR. To je kľúčový argument Montyho správy, a to sa dostala aj do diskusného materiálu komisie, ktorý bol práve zverejnený. Hlavný argument spočíva v tom, že európska pridaná hodnota musí byť našim vodítkom pri definovaní e, e, prioritných programov, ale hlavný argument e, Montyho správy sa týka aj pridanej hodnoty na strane príjmov. A to je ten nový prvok, ktorý sme hľadali. O tom sa v minulosti nespovedalo hovorilo. Teda, prečo by sme nevyužívali mm, vlastné zdroje, najmä nové e, vlastné zdroje, aby sme mali dodatočné prínosy, aby sme vedeli e, podporiť niektoré z e, zásadných cieľov. Uvidím niekoľko príkladov. Napríklad dekarbonizácia spoločnosti, niekto tu spomenul boj proti klimatickým zmenám alebo prehlbovania jednotného trhu Čiže existujú určité e, konkrétne nové zdroje, ktoré by mohli byť použité na podporu týchto zásadných cieľov a nie e, e, sa použiť vo všeobecnosti na financovanie rozpočtu únie. Ďalší dôležitý prvok, a viacerí z vás ste to spomenuli, je to kritika metodiky netosalda. salda Vysvetlím, prečo to považujeme za problém. Myslím si, že Montyho správa to jasne vysvetľuje a tomu sa venuje aj diskusný materiál komisie. Ak sa sústredíme na miesto eh, neto salda na alokované eh, výdavky a politiku súdružnosti a SPP, ale výdavky, ktoré zabezpečujú eh, lepšiu prídenú hodnotu, táto metóda neuznáva. Uvediem príklad. Veľký grát na účely výskumu. E, to sa vypočíta ako niečo, čo ide na prospech e, hlavnej univerzity, ktorá koordinuje využitie grantu. Napríklad prednedávnom Luxembursko sa považoval za príjemcu tohto grantu zatiaľ čo 5 až 6 univerzít po celej Európe eh, využívali tento grant. Takisto aj eh, vonkajšia bezpečnosť. Eh, značná časť prostriedkov, ktorá sa vynakladá na ochranu vonkajších hraníc, sa berie ako príspevok pre Grécko, ale náklady znašajú všetky ostatné krajiny. A práve preto táto metóda je neuspokojivá už e, teraz. A to je jeden z problémov, ktorý sa snažíme e, vyriešiť. A napokon sa vedriem k e, ešte ďalšiemu bodu, ktorý sa nespomína v stanovisku, ale niektoré z vás ste to nadnesli, to je rabat. Aj tomuto sa venujeme a je to uvedené v diskusnom materiáli. Stanovisko komisie je jednoznačné. Máme, s, mali by sme sa z, m, mm, zbaviť týchto rabátov a nájsť nejaký jednoduchší a transparentnejší systém. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem pekne a záverom pán spravodajca. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mm, ďakujem aj mm, všetkým kolegom. Veru tak Domnievam sa, že e, sme dostali e, odpovede na niektoré z položených otázok. I keď ja si nemyslím, že rozpočet e, by sme mali vnímať iba z hľadiska výdavkov. Zistujeme, že treba zdôrazňovať európsku pridanú hodnotu. Čo sa týka európskej politiky súdržnosti, túto e, politiku musíme vnímať z dlhodobého hľadiska, pretože je podstatou e, e, Európskej únie. Aspoň takto chápem ja a veľmi rád by som zorganizoval stretnutie s tenevými spravodajcami ešte pred tým, ako lehoty na prekladanie návrhov sa stanú platné. E, E, ja by som chcel dodržať e, súčasnú lehotu 30. oktobra s tým, aby v našom výbore by sme to mohli schváliť 22. oktobra. A poprosím kolegov, aby zasadali svoje návrhy mailom a budem e, sa tešiť na návrhy tieňových spravodajcov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tým sme ukončili tento bod programu. A teraz e, bod programu číslo 15, štrukturálne fondy v období rokov 2007 až 2013. prioritné projekty v Grécku, čo doteraz e, sa stala, e, mali, navštívili sme sedem projektov v Grécku v roku 2015 v septembri a radi by sme sa dozvedeli, e, ako e, e, to vyzerá s ostatnými prioritami a ďalšími 1171 projektom, čo pokračuje rozličenie, čo mm, nebude alebo bude sa financovať. A preto sme tu pozvali generálneho riaditeľa Lemetra. Nevidím ho alebo vidím. Eh, chceli by sme ho srdečne pozvať, aby sa vedel ohľadom mm, eh, greckým projektom. Pripomínam, že sme mali 100% mm, spolufinancovanie a myslím si, že máme padne dôvody na to, aby sme sa tomu venovali. Takže nemôžeme nechať iba komisiu, aby tu bojovala. Takže nech sa páči, vítame vás, pán generálny rediteľ. Ich habe die Kollegen schon äh, über die bisher, bisherigen Geschehnisse informiert. Wir freuen uns, dass Sie hier sind. Äh, tešíme sa, pán riaditeľ, že ste prišli medzi nás a i hneď vám udelujeme slovo aby sme e, vedeli, ako to vyzerá s jednými mm, projektmi. E, takisto radi by sme dostali e, následné informácie o tých 7 projektoch, ktoré sme navštívili ale chceme mať prehľad o celkovom období e, poskytovania pomoci Grécko, pretože e, ide o značný balík, 100% spolufinancovanie pre nás je to veľmi dôležité. Nech sa páči, pán generálny rediteľ, máte slovo a e, tešíme sa, že ste prišli medzi nás. Ďakujem pekne, pani predsednička a ctení poslanci. Mm, pekne dobré ráno. Aj ja som s veľkou radosťou prišiel eh, do parlamentu, pretože v prvom rade by som vás chcel informovať o dvoch eh, veľmi dôležitých akčných plánoch, ktoré eh, sa stále realizujú. Určite viete o tom, nemám o tom žiadne pochybnosti ale problém s akčnými plánmi častokrát spočíva v tom, že potom, ako sa schvália, na nich sa zabúda. V tomto prípade sa domnívam, že príslušné témy sú dostatočne dôležité, aby e, sme veľmi pravidelne e, sledovali títo akčné plány a robili to veľmi dôkladne. Takže títo dve témy, ktorým sa venujú akčné plány, sa týkajú dvoch oblastí, ktoré tradične mm, predstavili Achillovú pétu politiky súdržnosti, pokiaľ ide o mieru chybovosti pri verejnom obstarávaní a štátnej pomoci. V oboch týchto oblastiach je miera eh, chybovosti bez pochyby úzko prepojená s deficitmi v administratívnych eh, kapacitách na rôznych úrovniach v členských štátoch v rámci teda štruktúr, ktoré implementujú politiku súdržnosti a eh, teda eh, fondy ESIF. A E, treba sa teda e, sústrediť práve na túto stránku problému. Ako pomáhať členským štátom posilňovať administratívnu kapacitu v týchto oblastiach, aby oni e, samé mohli predchádzať chybám aspoň na úrovniach, ktoré sú nám známe z minulých rokov. Mali sme eh, prvý veľmi eh, pozitívny signál v podobe eh, správy Dvora auditorov z roku 2015, v ktorej Dvora Litoru identifikuje ako najdôležitejšie zdroje chybosti v politiky súdržnosti konečne trochu odlišne. Ani štátna pomoc, ani verejné obstarovanie sa už zrazu nenachádzali medzi tými troma a, najdôležitejšími faktormi. No a teda výsledky práce Dvora auditorov tými bolo, že e, frekvencia chybovosti sa e, znížila významne. Bez toho by sme sa pozerať do blízkej budúcnosti, lebo teda e, poznali presnú situáciu z roku 2016. E, dúfame, že toto nie je len náhoda alebo e, fenomén týkajúci sa čisto jedného roka, ale že to, sa to potvrdí, toto seriózne zlepšenie aj v výsledkoch za rok 2016. Teda v to dúfame. Teraz by som rád prešiel k tým priesvitkám, ktoré ma budú sprevádzať počas mojej stručnej prezentácie akčný plán pre verejné e, obstarávanie. Prvý najdôležitejší bod v rámci tohto akčného e, plánu aj teda pre e, štátnu pomoc, tým je nový mechanizmus, ktorý pre obdobie 2014-2020 máme teda podmienenosť ex ante to znamená a celkom jednoducho, že e, ak e, sa nesplňajú určité e, základné predpoklady v určitých oblastiach zo strany členských štátov, komisia má právo prerušiť platby pre tieto členské štáty pre dané oblasti. Už na jar tohto roka sme vykonali e, predbežné celkové hodnotenie výsledku e, tej, tohto mechanizmu ex ante podmeneností a e, tento bol celkovo veľmi pozitívny. Tento výsledok, obzvlášť pre verejné obstarávanie a štátnu pomoc. Naozaj sa to stalo veľmi nápomocnou pákou pre členské štáty, ktorým to umožňuje e, sústrediť sa na zlepšovanie svojich schopností v týchto oblastiach. Keď sme začali s týmto obdobím 2014-2020, mali sme 12 e, e, členských štátov, ktoré potrebovali v tejto oblasti si vlastne urobiť určite domáce úlohy E, teraz sa tento počet znížil na 4 členské štáty, takže 8 už e, vlastne splnilo všetky e, tieto úlohy a aj v prípade týchto štyroch členských štátov veci vyzerajú dobre a my dúfame, že pre väčšinu z nich, ak nie teda v prípade všetkých, nebude potrebné prerušiť platby jednoducho preto, že teda vykonajú to, čo bolo potrebné Druhý e, veľmi dôležitý bod v rámci akčného plánu predstavuje pracovná skupina pre verejné obstarávanie, ktorá bola vytvorená na komisii už v roku 2014 e, medzi všetkými zainteresovanými aktérmi, komisiou ESIF, generálne riaditeľstvo, e, generálne riaditeľstvo GROW s vonkajšou podporou Európskej investičnej banky. Táto skupina sa sústredí na tri oblasti. Poprvé zabezpečovať súlad so smernicami EÚ o verejnom obstarávaní a toto je e, konštantná výzva. Povedal by som, že sa k tomu vrátim. Keďže tu máme teraz novú smernicu o verejnom obstarávaní, ktorá vstúpila do platnosti a teoreticky už mala byť transponovaná k polovici minulého roka, ale ešte tento proces úplne neprebehol. E, druhá e, sféra e, to je stimulovanie efektivity a transparentnosti vo verejnom obstarávaní a procesoch e, s tým spojenými. A napokon je tu nová dimenzia tejto novej smernice o verejnom obstarávaní, ktorú som spomenul. Ide tu o, o, e, o e, aby sa te, verejné obstarávanie na, na, používalo ako o, nástroj na strategické vlastne Eh, investície, eh, pozbuzovanie environmentálnych alebo sociálnych eh, faktorov alebo inovácií. A to je niečo, čo by sme boli radi, keby sa širšie uplatňovalo v rámci politiky súdržnosti v budúcnosti, tak aby verejné obstarávanie sa nezaoberalo iba na nižšími nákladmi, ale aby e, rozšírilo trošku svoj e, obzor, a pokiaľ ide o hodnotu za e, peniaze, ktoré sa poskytnú. Ešte chcem spomenúť ako jeden z produktov, ktoré vlastne vychádzajú z práce tejto skupiny, E, vypracovala e, príručku, ktorú členské štáty veľmi prijali a veľmi intenzívne ju využívajú, čo vidíme na počte e, downloadov z našich internetových stránok. Ide o príručku, ktorá je určite hrubá, pretože ide o komplikované pravidlá, ale my si myslíme, že je aj jednoduchá, pomáha vyhýbať sa tým tradičným Ehm, zložitým situáciám v existujúcich pravidlách. Ehm, my ehm, tiež musíme splniť určité domáce úlohy, pretože čo to sa zmenilo s tou novou smernicou, ale pracujeme na tom a mm, nová aktualizovaná verzia príručky by mala byť v dispozícii pred koncom tohto roka. Po tretie, chcel by som tiež zdôrazniť, čo sme urobili, pokiaľ ide o špecifické členské štáty. E, naozaj sme sa snažili veľmi praktický prístup, kde boli podmienky správne a myslím si, že sme boli veľmi úspešní s týmto prístupom. Používali sme náš rozpočet e, pre technickú pomoc pritom a zainteresovali sme tretiu stranu, v tomto prípade OECD, napríklad, aby pomohla Bulharsku a Slovensku dosiahnuť, splniť ich eh, eh, podmienky ex ante, napríklad v eh, oblasti, v prípade Slovenska, pokiaľ ide o vytvorenie stratégie pre elektronické verejné obstarávanie. Toto teda je príklad prístupu šitého namieru, zohľadňujúc špecifické e, slabé stránky, ktoré sme identifikovali v jednotlivých členských štátoch. Tiež by som chcel spomenúť ďalšiu iniciatívu, ktorú sme zahájili pred rokom, ktorú nazývame Pakt Integrity. Ide o pilotný projekt. Opäť je to financované z našej technickej pomoci Máme jedného partnera, eh, Transparency International, mimovládna organizácia, ktorý na základe tohto pilotného projektu, na základe dobrovoľnosti eh, vykonáva dohľad nad eh, určitými procesmi verejného obstarávania. Boli sme veľmi potešení, že dosť vysoký počet členských štátov využilo túto príležitosť Vidíte ich na mape, je ich 11. Uh, this pilot is ongoing. Tento pilotný uh, projekt uh, dohliada na celkovo 17 projektov v týchto 11 členských štátoch. Princípom je všetky zainteresované strany procesu verejného obstarávania zainteresovať k určemu kódu integrity, eh, ak to chceme nazvať, pod dohľadom externého eh, subjektu eh, sa potom zabezpečuje, aby, že, že, že teda jednotlivé strany dodržiavajú tento kódex, ku ktorému sa zaviazali. Ďalšia téma, ktorú by som chcel spomenúť, sa týka špecifickejšie podvodov. E, ktoré našťastie predstavujú veľmi marginálny fenomén, ale predsa len e, by sme boli radi, keby e, ho členské štáty identifikovali a lepšie proti nemu bojovali. Na komisii sme vyvinuli e, špeciálny e, IT nástroj, ktorý e, teda má ktorá teda spracováva údaje a snaží sa odhalovať podozrivé vzory v procese verejného obstarávania. Tento nástroj dávame k dispozícii členským štátom zdarma a Opäť záujem o nie e, veľmi povzbudivý. Väčšina členských štátov sa už na nás obrátila a majú záujem o využívanie tohto IT systému. Ako som už povedal, má pomáhať členským štátom identifikovať podozrivé e, okolnosti v rámci procesu verejného obstarávania čo im e, zlepší e, lepšie na, e, zacieliť svoje kontrolné aktivity. Napokon by som chcel spomenúť tiež iniciatívu, ktorú inšpirovalo to, čo sme urobili doteraz v kontekste procesu rozširovania a v čom pokračujeme v prípade kandidátskych krajín. Ide o e, tzv. TAIEX a jeho princípom je, že e, v rámci členských štátov nájdeme expertov pre určité oblasti, ktorí sa podelia o svoju expertizu a môžu pomôcť administratívam iných členských štátov zlepšiť svoju vlastnú mieru vedomosti a expertízy. Toto funguje veľmi dobre Máme veľa aktivít, mnohé výmeny eh, v rámci tejto iniciatívy a eh, značná eh, časť tejto aktivity sa týka verejného obstarávania expertov na verejné obstarávanie, ktorí pomáhajú v teréne. A viete, že v oblasti verejného obstarávania máme 21 členských štátov, ktoré sú do tohto programu zainteresované ale samozrejme e, nechceme zaspať na Vavrínoch. E, trend e, chybovosti spojenej s verejným obstarávaním dúfam bude naznačovať ďalšie klesanie, ale je to taká sizifovská práca E, došlo k zmenám v legislatíve. Ako som povedal, niektoré členské štáty ešte stále netransponovali novú smernicu o verejnom obstarávaní, takže musíme e, to sledovať. A ako som už spomenul, aj e, pracujeme na aktualizácii tejto veľmi populárnej príručky pre eh, účastníkov eh, verejného obstarávania. Má sa to utiať do konca tohto roku. Tiež som už spomenul, že s touto novou smernicou vzniká možnosť využívať verejné obstarávanie strategickejším spôsobom a to chceme tiež podporovať v budúcnosti. Pokiaľ ide o akčný plán ako taký, samozrejme budeme aj naďalej monitorovať jeho správnu implementáciu spolu s generálnym riaditeľstvom GROW a príslušnými komisármi Kretu a Biankovská. A pokiaľ ide o štátnu pomoc, výzva je tu rovnaká. Ide tu o administratívne kapacity a E, tu musím povedať, že máme dvojaký e, záujem v oblasti štátnej pomoci, pokiaľ ide o snahu veci zlepšiť. V prípade štátnej pomoci e, tu, tu nejde o nejaké priam poškodzovanie európskeho rozpočtu. Ide jednoducho o to, že bolo poskytnuté možno viac štátnej pomoci, než by sa malo podľa tých pravidel. Ale vnímame a považujeme to za suboptimálne, že e, z vodou strachu ohľadom štátnej pomoci a komplexnosti úprav v tejto oblasti e, veľa e, orgánov sa k tomuto stavia iba de minimis, teda snažia sa vytvoriť pravidla, ktoré vlastne sú mimo pravidiel pre štátnu pomoc, ale to nezabezpečuje aby prístup e, e, trh štátnej pomoci, ktorý používajú, bol naozaj ten najsprávnejší pre verejné e, ciele, ktoré vlastne sú v centre tejto politiky a preto by sme chceli veci zlepšovať v tejto oblasti, podobne ako v prípade verejného obstarávania sa snažíme pomôcť tým, že vypracovame určité objasňujúce dokumenty, ako ten, ktorý sme publikovali v júli 2016 ktorý e, sa zaoberá definíciou e, pomoci, ale určite je možné toho urobiť e, viac a my sa tým riadíme. V prípa- ako v prípade verejného obstarávania zaznamenali sme tu pozitívny efekt vďaka podmienenosti ex ante, ktorú sme zavedli v tejto oblasti. Menší počet členských štátov má e, už od začiatku seriózne nedostatky. Mali sme na začiatku 5, eh, ktoré eh, museli dosť veľa vecí zmeniť a teraz už vidíme, že Taliansko finalizuje Eh, svoje kroky v tejto oblasti a teda vidíme, že eh, sa mu podarí úspešne ukončiť tento proces. Eh, máme tu určité pozitívne príbehy, ktoré ilustrujú, ako takýto mechanizmus môže byť alternatívou napríklad k nejakým právnym povinnostiam, alebo obmedzeniam dvor auditorov navrhol, aby v každom členskom štáte sa vytvoril či centrálny e, register pre pravidlo de minimis, pretože e, problémom v prípade de minimis je e, že môžete spadnúť pod tých 200 tisíc eur na dva roky a teda, aby sa to dalo odsledovať, potrebujete určitú centrálnu databázu, ktorá by umožnila, aby sa zabezpečilo, že žiaden podnik e, pomocou e, viacerých e, pomocí de minimis neprekročí tento prach. Dvor auditorov teda navrhol, aby sme vytvorili centrálny register v každom členskom štáte. Legislatíva bola navrhnutá. Komisia navrhla takúto legislatívu, ale zákonodárca, spoluzákonodárca sa odmietol. My sme formou e, podmienených exante, alebo tých podmieneností, my sme e, dostali od niektorých členských štátov ich záväzok, že vytvoria, zriadia takýto centrálny register. Toto sa udialo tak v Českej republike, ako aj na Slovensku. A to sme veľmi radi. Naďalej e, konáme v súčinnosti s DG Regio a DG Comp a snažíme sa e, zacieliť hlavne na tie odvetvia, kde pomoc je rozšírenejšia, častejšia a kde preto je pravdepodobnejšie, že príde k nejakým chybám, kde ide veľa štátnej pomoci do výskumu a inovácie, do aktivít rozširovania širokého pásma, broadbandu a takisto energetických projektov spolu s DG.com sme zorganizovali viaceré školenia so štyrmi členskými štátmi, pokiaľ ide o tieto konkrétne témy. Myslím, že už nepôjdem do ďalších podrobností pretože používame rovnaké nástroje v rámci štátnej pomoci, ako je to v prípade verejného obstarávania. Máme ten systém TAEX peer-to-peer, pokiaľ ide o štátnu pomoc. A možno len jeden posledný príklad, ktorý by som rád uviedol, pokiaľ ide o štátnu pomoc. My sme naštartovali takú malú revolúciu, dovolíme si tvrdiť v Grécku, pretože nie len prostredníctvom našej finančnej pomoci, ale aj prostredníctvom technickej pomoci a spoločne s SARS sme teraz v Grécku zaviedli na toto nové obdobie IT systém, informačný systém, ktorý skutočne poskytuje veľmi silné záruky, ktoré boli potrebné, ktoré boli veľmi potrebné, pokiaľ ide o záležitosti štátnej pomoci a osobitne za účelom vyhnúť sa nejakým možnostiam korupcie a podvodov v tejto oblasti. Aby som to teda uzavrel, pani predsednička, vážené poslankyne, poslanci, ideme do toho plnou parov vpred. pričom nás pozbudili tie prvé dobré výsledky pozitívne, ktorých sme svedkami. Istotne e, si dávame stále pozor, sme obozretní v tejto veci a istotne sme ochotní naďalej pred vás predstupovať a dávať vám informácie o týchto veciach v nadchádzajúcich rokoch, pokiaľ ide o pokrok v týchto oblastiach. čo dúfam potom aj potvrdia tie každoročné zistenia dvoru auditorov. Nepočul sa vás, pani predsednička, preto som si dával sluchadla, ale vy ste naznačili niečo hlavne ohľadom zoznamu prioritných projektov v Grécku. Aká je tam situácia? kde by sme mohli poskytnúť nejaké definitívnejšie informácie, pokiaľ ide o výsledok každého jedného z týchto projektov. Na úvod e, len všeobecné konštatovanie, že vo všeobecnosti máme veľmi pozitívne hodnotenie toho, čo spustila iniciatíva, ktorej sa chopil komisár Hahn e, ešte v roku 2011. Je evidentné, že toto bol budíček pre Grécko. To preukázalo, že Únia mala pomoc k dispozícii v čase, kedy Grécko bolo skutočne v ťažkej situácii. Malo to za následok mobilizáciu všetkých zainteresovaných strán a aktérov v Grécku a dnes, čo ešte nepredstavuje definitívne posúdenie alebo vyhodnotenie, ale napriek tomu vidíme, že to viedlo k veľmi matateľným výsledkom. Pokiaľ ide o tie najnovšie informácie, ktoré sme dostali, alebo výkazy v súvislosti s týmito projektami, ktoré sú z mája tohto roku, pokiaľ ide o ten celkový zoznam 160 prioritných projektov, ako náhle vypustím alebo vy, vyradíme tie, ktoré neboli do, skon, dokončené, 85% v celkovom objeme 7 miliárd bolo uzavretých, 9% celkového počtu projektov, to znamená 24, v celkovom objeme oveľa skromnejších 770 miliónov eur, ktoré sú časované na toto obdobie. To znamená, že boli rozdelené na dve samostatné fázy a preto budú uzavreté v tej druhej fáze počas tohto obdobia. A máme 6 projektov v objeme pol miliardy, je teda 18 konkrétne, ktoré ku dnešnému dňu nie sú ešte ukončené a ktoré bude potrebné uzavrieť, ukončiť, pretože to je súčasť našich pravidiel na obdobie 2007-2017 aj národnými prostriedkami do roku 2019, ak si správne spomínam. Ak to tak nebude, tak potom budeme musieť e, vymáhať e, príspevok EU k tým, týmto špecifickým konkrétnym projektom. Vzhľadom na to, ako dlho som už hovoril, nebudem prezentovať niektoré veľmi pozoruhodné a evidentné úspechy v ich projektoch, ktoré už boli uzavreté. E, niektoré e, z nich ste mali možnosť vidieť priamo, tie projekty. Toto, ten záver, ktorý z toho sme vyvodili, je, že definitívne chceme ísť cestou takéhoto prístupu, avšak oveľa cieľenejším spôsobom e, s Gréckom v tomto období v tejto chvíli spolu s Greckom sa zaoberáme otázkou odsúhlasenia obmedzeného už jeho zoznamu, nie 160 projektov, ale každopádne zoznamu veľmi zmysluplných projektov, ktoré by sme potom spoločne riešili s väčším, väčšou mierou detailu a pýtali ste sa aj na ten časový harmonogram. Teraz sa dostávame do tej konečnej fázy, tej uzavierky, takže sú tu isté termíny, ktoré legislatíva predpokladá a teraz stanovuje. A my teraz uzatvárame naše postrehy ku Grécku, pričom dožadujeme dodatočné informácie k viacerým oblastiam, vrátane niektorých z týchto projektov, pokiaľ ide o tento prioritný zoznam. Grécko potom bude mať dva mesiace na to, aby dalo informácie spätné. A budeme musieť potom vyhodnotiť tieto odpovede, ktoré dostaneme. Ale každopádne na jeseň by sme e, chceli opäť pred vás predstúpiť a poskytnúť potom plný finálny sumár, alebo teda posúdenie každého jedného z týchto prioritných projektov. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank. Um, ähm, darf, dürfen wir bei Autumn von Autumn... Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o 2017, môžeme vychádzať teda z jesene 2017, alebo bude to iný rok? Dobre. E, to bude dobré. Veľmi nás zaujíma Grécko. My sme ich priatelia. Mám niekoľko otázok, určite ostatných. Chcem sa ešte vrátiť k tým štyrom členským krajinám, pokiaľ ide o ten akčný plán ktoré ešte neboli e, vybavené, pokiaľ ide o plán o verejného obstarávania, ktoré sú to členské štáty. Potom v rámci tej, to, keď sme vycestovali, tak sme riešili otázku e, skupovania pôdy a odškodňovania za nakúpenú pôdu. O tým sme sa zaoberali. Môžeme povedať, aká je situácia naj, najnovšia. Je to skutočne taký problém, že každá krajina nejakým spôsobom e, je riešená samostatne pred súdom a to naťahuje tie konania? Aká je tam situácia? Ja som e, členkou Assistance Working Group pre Grécko a tam e, sa domnieval člen trojky, že problém je už e, vyriešený, ja tomu celkom neverím. Ak to nemáte nachystané, bolo by dobré, keby sme to dostali písomne, pretože ináč tú tému budeme musieť znova riešiť a to bol určite ale užitočný workshop, ktorý sme v tejto veci absolvovali. Musím vám potom pogratulovať. Myslím, že ste veľmi cieľene e, sa zamerali na tie problémy. Ja sa domnievam, že urobili tak aj vaši predchodcovia. A teraz by som rada počula vaše hodnotenie. V čom to bolo, v čom to spočívalo, že doposiaľ tie veľmi početné aktivity e, DG Regio, ktoré sme sledovali, že neboli všetky tak úspešné, ako sa predpokladalo, ako aj mali byť. Keby ste nám dali váš pohľad na to, pokiaľ ide o ten všeobecný problém. Nepochopila som celkom, pokiaľ ide o tú štátnu pomoc a pokiaľ ide o ten podnet e, Dvora auditorov na vytvorenie registra, je to dobrý podnet, ako sme tam pokročili, či eventuálne aj komisia plánuje nejaký záväzný, záväznú legislatívu, pokiaľ ide o zavádzanie registrov, pretože bez takýchto záväzných legislatívnych krokov žiadne členské štáty to nespravia. A ešte raz Grécku, boli by sme veľmi vďační, keby sme dostali takýto zoznam projektov, taký odpočet nejaký. Diskutovali sme o tom, teraz je N plus 5. Takže naozaj prešlo veľa času, to by malo umožniť, aby sme skutočne vedeli už vyniesť ortiel alebo rozsudok nad nejakým projektom, či sa to podarilo alebo nie, lebo je tam kopa peňazí v hre a samozrejme môžeme aj veľa peňazí stratiť pri takto dlhotrvajúcich postupoch a konaniach. To sú tie prioritné projekty, potom je tu ešte veľa ďalších projektov v Grécku na obdobie 2007-2013. Z dôvodov účelnosti sme sa sústredili len na tieto veci čo tie ostatné, pretože samozrejme nad rámec tohoto Grécko dostalo oveľa viac prostriedkov, aké informácie dostávame od tých neprioritných projektov, ktoré takisto samozrejme spadajú pod tú legislatívu a ktoré nás zaujímajú. Toľko moje okruh otázok. Kolega Celer tiež požiadalo slovo, nech sa páči. E, stručne ďakujem pekne, pán Lemeter, za vašu prezentáciu a za prehľad toho, ako sa komisia snaží v tejto veci jednotlivé členské štáty stimulovať a pomôcť im v tom, aby skutočne dokázali e, implementovať programy v rámci súdržnosti. Je to dôležité aj v kontexte diskusie, ako by to malo byť ďalej po roku 2020, pokiaľ ide o Grécko a pokiaľ ide o tú pomoc. E, teraz paralelne práve na výbore regii e, je diskusia s komisárkou Vestager, ale pokiaľ je o to Grécko, tak my sme im vyšli veľmi ústretí e, formou rôznych e, výnimiek spravidiel aj pokiaľ ide o teda tie platné texty nariadení a pokiaľ ide o, alebo teda postupenie technickej pomoci. A preto výbor REGI menoval kolega Remona, ktorý e, bol osobitným spravodajcom pre Grécko, ktorý sa minulý týždeň vrátil skutočne frustrovaný z Grécka, pretože síce vyhľadal veľa protiažkov, veľa partnerov pre diskusiu, ale povedal, že by bolo ľahšie dať puding na stenu, priklincovať, ako tam zistiť, aká je skutočná situácia ohľadom e, implementácie projektov zo štrukturálnych fondov alebo z kohezného fondu a preto by som aj vás chcel poprosiť, aby ste nepolavovali, pokiaľ ide o gréckých kolegov, pokiaľ ide o realizáciu tých programov, pretože chceme, aby e, politika súdržnosti ďalej fungovala. Ja osobne by som za to veľmi bol, ale potom tie krajiny, ktoré e, boli cieľom takejto politiky, musia preukázať, že dokážu narábať s takýmto nástrojom, a tým pádom dokážu e, dosahovať ciele, ktoré tým boli zamýšľané, a síce tvorba pracovných miest, generovanie rastu a dosahovanie európskych cieľov lepším spôsobom. Ďakujem. E, pani kolegyňa Ayala Zender, nech sa páči. Áno, ďakujem. Videla som v tlači dobré správy ktoré sa týkajú toho, čo hovoril pán Zeller, a síce, že Grécko už sa dostalo z tých tmavých období, tmavých dní deficitu. Myslím, že včera boli zverejnené takéto dobré správy. Myslím, že aj vo vzťahu k Portugalsku. A ja predpokladám, že tie obrovské investície, ktoré tiekli z Fondu pre súdržnosť a všetko to, čo sme si vypočuli od riaditeľa DG Regio, že to prispelo k takémuto úspechu v Grécku. Takže z času na čas eh, nám dorazia aj dobré správy a myslím, že toto bol dobrý výsledok. Chcel by som sa spýtať pána Lemetra, pokiaľ ide o pakt integrity. Eh, tu sme dali k dispozícii Grécku ten know-how, ktoré potom využili a to znamená, že si osvojili nástroje na lepšiu kontrolu, na lepšiu transparentnosť a tým pádom dosiahli aj lepšie výsledky, aj pokiaľ ide o štátnu pomoc. Ale ten akt alebo dohovor integrite, Integrity Pact, chcela by som vedieť, akú odmenu dostáva Transparency International. Ako majú oni odmenu dohodnutú a či komisia sleduje výsledky tejto, tejto dohody alebo tohto paktu. Pokiaľ ide o podvody, tu boli dva prístupy načrtnuté a ja chcem vedieť, ako vy e, identifikujete podozrivé aktivity a konania, či to robíte formou získavania údajov na, vo veľkom rozsahu, možno by ste vedeli uviesť príklad e, štátna pomoc, pool, také zoskupenie alebo skupina expertov na štátnu pomoc. Kto je do toho zapojený a ako je poskytovaná tá podpora, ktorá je šitá na mieru? Vedeli by ste uviezť nejaký príklad. Ďakujem. Pán Pirinsky, ďakujem pani predsednička. Mám krátkých pár otázok na komisiu. Zazniel odkaz na schôdzu, na teda návštevu, ktorú sme absolvovali v septembri 2015. V tejto súvislosti by som sa chcel spýtať, či by bolo možné, aby nám komisia povedala, či majú nejaké informácie ohľadom dvoch, troch projektov a tých miest, ktoré sme navštívili. Ale poprvé, jeden z tých projektov, ktorý sa týkal vytvorenia národného katastra pôdy alebo pozemkov, to sme počuli počas posledného dňa našej návštevy, zdá sa, že tam došlo k viacerým s kozom, ktoré súviseli s nedostatkom, respektíve so zlým e, fungovaním tej správy alebo administratívy. Z toho vznikla otázka dôveryhodnosti informácií a výkazov, ktoré dostávame. A nakoľko ten kataster, respektíve jeho nevzniknutie, blokovalo celú škálu a sériu ináč dôležitých verejných projektov, bolo by zaujímavé vedieť, či táto konkrétna vec eh, bola v hľadáčiku komisie a či tomu venovali zvýšenú pozornosť. A potom tu bol veľmi taký zvláštny projekt eh, naplnenie takého umelého jazera vodou, zavodnenie takého jazera, ktoré vyschlo. To naozaj predlákalo našu pozornosť, pretože sa to javilo byť veľmi ambiciozne na jednej strane a na druhej strane e, miestny starosta alebo župan e, dal prednosť stretnutiu s verejnosťou a s tlačou a on naozaj nastojil na tom, aby došlo k zavodneniu tejto vodnej plochy. A tretí projekt, ktorý bol mimoriadne náročný, bol e, systém metra v Tesalonikách, v Soluni, 10 metrov pod zemou. A nejakým spôsobom sa tam budovali aj nejaké múzea v rámci tej siete metrostaníc, ktoré plnili aj takúto funkciu múzeí, čiže boli tam veľmi skvelé príklady výborných projektov, ktoré stáli veľmi veľa a ktoré mali značné dôsledky a chcel by som len tak vedieť, či by ste vedeli pár slovami približiť ich situáciu. Ďakujem. Ja, vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Herr Generaldirektor, bitte. Ďakujem. Keď sa už niekto ďalší nehlási o slovo, nech sa páči. Pán generálny riaditeľ. Sure, thank you. Uh, thank you very much. Um... Ďakujem pekne, pani predsednička. Pýtali ste sa na tie štyri členské štáty, pre ktoré e, splňanie podmiernosti ex ante v oblasti verejného obstarávania e, ešte je stále otvorenou témou. Hovoríme o Rumunsku, Grécku, Bulharsku a Taliansku. Dnes je naše hodnotenie také, že Bulharsko a Taliansko E, tým sa to takmer podarilo. O pár mesiacov by to mohli mať ukončené. Grécko trošku zaostáva za týmito dvoma členskými štátmi a Rumunsko je tým najproblematickejším prípadom dnes. Rumunská, nová rumunská vláda sa rozhodla zmeniť svoj prístup k verejnému obstarávaniu, pokiaľ ide o štandardné e, zmluvy e, verejného obstarávania len pred pár týždňami. A e, to pre nás vytvára takú veľmi neistú situáciu ohľadom toho, ako rýchlo budeme schopní e, prehodnotiť, či Rumunsko má e, solidný e, systém verejného obstarávania vytvorený. Sme v kontakte s rumunskými orgánmi a dúfame, že to prinesie ovocie včas. Pretože, ako som povedal, ak e, tomu tak nebude, budeme musieť dospieť k rozhodnutiu e, prerušiť určité platby, pokiaľ sa nesplnia podmienky podmienenosti ex ante. A teda spolupracujeme s expertami EIB, Môj kolega eh, Popen, ktorý eh, bol v vašom výbore včera popoludní, eh, tam bol pred týždňom. Prijali určité, dohodu o určitých krokoch, ktoré sa majú uskutočniť ešte počas leta, lebo čas tlačí. Ja sám tam vycestujem v septembri a dúfam, na tomto stretnutí bude eh, možné dôjsť k záveru, že došlo medzičasom k pokroku. V každom prípade eh, tlačíme ako môžeme, ale dnes by som nepovedal, že situácia, eh, pokiaľ ide o Rumunsko, je ubezpečujúca. Oveľa optimistickejšie to vyzerá pre tie tri členské štáty, ktoré som pred chvíľou spomenul. Vo všeobecnosti v oblasti podmienosti ex ante E, sa e, blížime e, k obdobiu predbežného hodnotenia, takže na jeseň sa budeme zaoberať určitými prípadmi, pretože sa to týka napríklad aj environmentálnej legislatívy, či splňate smernicu o vodách alebo o odpadoch. A tam je jasné, že určité členské štáty ešte um, majú pred sebou úlohy. Ak tak neurobia do jesene, budeme musieť prejsť k určitým cieleným prerušeniam platieb to je, povedal by som, prínos tohto nového regulačného rámca na obdobie 2014 až 2020. Máme tu naozaj páky na členské štáty za určitých predpokladov, pokiaľ teda členské štáty tieto predpoklady nesplňajú. Takže ja to opäť vidím ako veľmi pozitívny mechanizmus a práve preto eh, som aj presvedčený, že napokon všetky členské štáty urobia významné eh, zlepšenia v oblasti verejného obstarávania práve vďaka podmienosti ex ante a eh, tomu, tým potenci- tomu potenciálnemu sankčnému mechanizmu, ktorý je s ním spojený. pokiaľ ide vašu e, ponuku e, poskytnúť určité informácie písomne k vášmu druhému bodu. E, počul som teda niečo o odškodneniach, ale ja ani moji kolegovia, ktorí sú tu so mnou, k tomu nemáme momentálne nič, nič konkrétne, čo by nás napadalo, takže k tomu vám odpoveď poskytneme písomne. Eh, veľmi ma teší vaša eh, poznámka týkajúca sa mojich predchodcov, pretože určite by som nechcel vytvárať dojem, že o čom som vám referoval, eh, som všetko vytvoril ja. Nie je to tak, ja som prišiel veľa neskôr, ja teraz už len žnem vlastne ovocie, úsilia mojich predchodcov a povedal by som, že zohľadňujúc akčný plán, o ktorom hovoríme, eh, ktorý sa teda vytvoril v roku 2015, že postup, eh, pokrok je tu viditeľný a je dosť presvedčivý, povedal by som. Eh, keď zohľadníme to, o čom tu hovoríme, to, o čom tu hovoríme, je naozaj to najťažšie, čo sa dá docieliť, teda zlepšenie administratívnych kapacít. Pán Pirinský, vy ste e, právom poukázali na určité určitý frustrujúci vývoj alebo nedostatok vývoja, pokiaľ ide o e, tento e, podný register v e, Grécku. Áno, určite to je prepojené s nedostatočnými administratívnymi kapacitami tejto oblasti a to nie je niečo, čo sa dá v prvom rade zlepšiť zvonka a v druhom rade v krátkom čase. Ale s troškou času, ktorý uplynul od roku 2015, vidíme, e, že ten e, aktuálny vývoj je povzbudzujúci. Myslím, že sme e, na tej správnej koleji a naozaj vidíme, že sa tu množia pozitívne výsledky. Pokiaľ ide o ten e, centrálny register, ktorý som spomenul, pokiaľ si správne pomí, spomínam, čo môže pripomenúť kolegovia z DG, e, e, pokiaľ ide o de minimis pravidlo, komisia navrhla povinnú povahu centrálnych registrov na národnej úrovni. A to sa vtedy zákonodárcami pozmenilo na e, dobrovoľný systém. Takže čo sme urobili my, bolo, že sme sa snažili aby určité členské štáty sa zaviazali k vytvoreniu takéhoto e, ústredného registra v rámci ich ex ante podmienosti. Nemohli sme ich e, k tomu nútiť, pretože samozrejme k tomu neboli žiadne právne možnosti, ale ako som povedal, niektoré členské štáty, ako napríklad Česká republika a Slovensko, akceptovali uh, prevzali na seba tento záväzok a už takéto registry u nich, e, registre u nich dnes fungujú. Pokiaľ ide o grecké projekty, e, ten prioritný zoznam tých 176 e, projektov, áno, poskytneme vám všetky informácie, vrátanie všetkých finančných informácií, k tomu, aké sú tam výsledky. Ako náhle, ako som už povedal, budeme tento e, rok, e, teda ukončíme tento rok naše hodnotenie. Spýtali ste sa e, na ten zvyšok v Grécku v rámci politiky súdržnosti celkovo vidíme, že Grécku sa napokon podarilo absorbovať všetkú pomoc, ktorú sme jej v rámci politiky súdržnosti ponúkali. Samozrejme, e, veľmi pomohlo, keď sme, keď sme prešli k 100%, e, kofinancovaniu a určite a keď e, teraz sa vedím ku komentáru pani Ajela Sender, pomohol aj postup nadmerného deficitu neboli tam potrebné e, národné prostriedky, takže v takejto situácie krízy táto opatrenie sa preukázalo ako veľmi užitočné. nemáme eh, nejaké vedomosti o každom jednotlivom projekte, ktorý bol financovaný politikou súdržnosti v Grécku, ale eh, čo skoro, eh, keď sa bude proces uzatvárať, vám budeme schopní poskytnúť komplexné hodnotenie celkovej miery absorpcie v Grécku, čo by malo predstavať približne 100 ktoré Grécko využije. Um, I, I couldn't agree more with you. E, pán Celer, musím s vami plne súhlasiť. E, všetko nie je v poriadku dnes v Grécku. Um, Nemôžeme mať dnes istotu, že implementácia nového obdobia 2014-2020 je Grísko, Grécko potrebuje spolufinancovať. Buď rovnako úspešným obdobím, ako by sme si želali. Ako som už povedal, potrebujeme Eh, sa eh, poučiť eh, z toho zoznamu, z prístupu zoznamu prioritných projektov a cieľenejšie musíme sa s Gréckom dohodnúť na určitom počte úplne kľúčových projektov, na ktoré by sa malo sústrediť osobitné úsilie, možno nejaký obmedzený zoznam 15 až 20 projektov ale nad rámec toho budeme Grécko e, sprevádzať, podporovať tak dobre, ako e, to budeme vedieť. Dnes nám trošku e, prihrávajú tie projekty, na ktoré som už odkázal, takže tá druhá fáza sa bude financovať, spolufinancovať v 2014-2020. Mm, toho spolufinancovania nám sa mohlo naštartovať toto obdobie 2014-2020, ale treba teraz zabezpečiť následovnícke projekty a v tejto oblasti dnes nie sme plne uspokojení. A k vašej otázke, eh, k paktu integrity, pani Ayala Sender. Ako som už povedal, je to pilotný projekt a financuje ho technická pomoc komisie. A ja by som na tomto mieste rád vyslovil taký apel do budúcnosti, aby takéto kapacity technickej pomoci na úrovni e, komisie pretrvali, lebo sú veľmi e, potrebné na rozbehnutie určitých nových vecí a na zlepšovanie situácie v určitých členských štátoch. Tento pakt integrity je financovaný 7 e, miliónmi z nášho rozpočtu pre technickú e, pomoc. E, ide o financie na 4 roky. Projekt bude bežať viac 4 roky a týchto 7 miliónov je kdy, e, e kladený k dispozícii Transparency International. Oni sú tí, ktorí e, potom e, naozaj vykonávajú v teréne dohľad nad procesmi verejného obstarávania od, zači- od ich začiatku až po koniec. Takže oni sú našimi externými e, agentmi. E, oni dohliadajú na integritu v týchto procesoch. A pokiaľ ide o účastníkov e, tendrov verejného obstarávania, oni e, sa zúčastňujú na plne dobrovoľnej úrovni dnes. Ale ako názov naznačuje, tento pilotný projekt má zámer šíriť takýto e, prístup e, v budúcnosti, keď budeme uvažovať nad budúcim programovým obdobím. E, poprosili ste ma o konkrétne príklady podozrivých situácií, ktoré by mohli naznačovať podvody, ktoré boli identifikované vďaka systému Arachne. Tu opäť bude najlepšie, keď vám e, poskytneme tieto informácie e, neskôr v písomnej podobe. Ale systém je presne taký, ako ste povedali. Jeho e, teda cieľom je pomocou agregácie určitých indikátorov, prvkov údajov poukázať na tak povediac podozrivé situácie a e, správanie. E, takže e, informácie vám k tomuto postupíme písomne. Pán Pirinský, tento pozemkový register, ak sa nemýlim, toto je projekt, ktorý sa v Grécku plánuje už 10 ročia. A všetci vieme, že toto je dosť e, zásadný predpoklad e, pre trvalo udržateľnejší rozvoj greckej budúcnosti. Takže my na komisii určite sa zasadzujeme plne za to, aby e, sa v tejto oblasti postupilo ďalej. Jednotlivé e, služby spolupracujú v tejto téme z SRSS a takisto využívame externú expertízu, ak sa nemýlim, v tomto prípade ide o Svetovú banku. Ale celkom zjavne e, prostriedky finančné sú tu k dispozícii. Nie je to otázka e, peňazí, je to otázka administratívnych štruktúr, riadenia v Grécku. A preto e, vám dnes určite nemôžem povedať, ako e, veci e, postupia, ako rýchlo budú v budúcnosti postupovať. Toto je ale určite oblasť, ktorou sa dlhodobo zaoberáme. Máme veľký záujem o značný pokrok v tejto oblasti. Eh, v tomto programovom období. Celkom určite. Tiež ste odkázali na dva projekty, ktoré eh, sú na zozname priorít. A táto nádrž, ktorú treba eh, naplniť vodou, ktorú ste navštívili, Takže musím e, vám poreferovať, že áno, naozaj už tam tá voda je e, medzičasom. Otázka Tesalonik. No tu nemôžeme e, nikoho viniť z toho, že mm, niekto sa snaží mm, zachovať existujúci register. Projekt s budovaním metra napreduje. Nespomínam si, kedy presne, ale e, pani komisárka Krecu e, pred nedávnom sa zúčastnila spustenia ďalšieho úseku. Takže v tejto veci e, nemám nejaké, také, nejaké konkrétne obavy. Ďakujem pekne. Bolo to veľmi zaujímavé. Keď si nerobíte starosti, to je dobré, pretože to, čo sme e, videli, nám spôsobilo vrázky e, tak aspoň, že e, to metro napreduje ehm, tiež sme rátali s tým, že nás pozvú na otvorenie hádam mm, na budu- budúce Zrejme, niekedy na budúci rok by sme chceli urobiť nejakú následnú návštevu v Grécku. A pán kolega Prínsky e, povedal, že to bolo e, veľmi užitočné. Videli sme, že je tu veľká angažovanosť e, spolupracovníkov komisii pre tento projekt. To je nesporné. Nemáme o tom ani najmenšie pochybnosti budeme e, nadalej sledovať e, záležitosť Grécka. O niekoľko mesiacov príde e, jeseň a potom dúfam, že nám poskytnete bližšie informácie, či už v súvislosti s absolutórium e, e, komisie. Neviem, či to je najvhodnejšie miesto, ale v každom prípade Grécko e, patrí do stredobodu našej pozornosti. Budeme v tom pokračovať Menej výboru. Chcel by som vám veľmi pekne poďakovať a prajem vám skutočne veľa úspechov. Ale na budúce bolo by dobre, keby sme mali konkrétne čísla, štatistické údaje Mm, veľmi pekne ďakujeme. Prajeme vám a vašim spolupracovníkom peknú e, dovolenku, aby ste sa zotavili. Určite to e, potrebujete, tým sme e, ukončili tento bod programu. A teraz ďalší, nasledujúci bod, bod, prepačte, bod číslo 16. To je moje vlastné stanovisko k Eurojustu. budem stručná. Naredenie komisie Ide o Eurojust a komisia prišla s návrhom ešte v júli 2013. V roku 2015 rada sa dohodla na častočnom smerovaní ale e, sú to aj záležitosti e, Európskeho úradu, úradu Európskeho um, prokurátora. Mm, e, výbor Líbe trošku počkal za svojou správou, a kým nebude jasné, ako to bude mm, pokračovať. A teraz je tu správa a všetky problémy med, vzťahov medzi Úradom Európskeho prokurátora a Eurojustom v súčasnosti som predložil 19 eh, podzmenujúcich eh, návrhov, ktoré sú teraz eh, na sekretariáte nejaký čas. Chcel by som sa venovať ešte tým vzťahom medzi mm, Eurojust a Olafom Ehm, e, správa výboru LIBE hovorí, že všetky oblasti, kde nie je kompetentný úrad Európskeho prokurátora, pokiaľ ide o hraničné hodnoty a tak ďalej, tam by mal byť kompetentný Eurojust a ehm, prípadne Olaf, takže niekedy do konca mm, tohto týždňa musíme e, sa nejako zorientovať, pokiaľ ide o vzťahy medzi týmito e, dvomi inštitúciami Čiže zatiaľ je to iba čiastočná správa, ktorá sa sústreďuje na e, e, inštitucionálnu štruktúru. Máme, ratali sme s nejakým správnym rediteľom v Eurojuste a teraz je tu záležitosť e, kompetencie tohto správneho rediteľa. Chceli sme to nejakým E, e, doladiť. E, bol na pomocný sekretariát a ja by som mala niečo dodať. Mrzí ma, že som to ešte nestihla. Mám ešte pred sebou víkend a myslím si, že termín na prekladanie pozmeňujúcich návrhov je pondelok, áno, 17. júna na júla, prepačte, presne o 12. a v otázke, kde máme svoje kompetencie, eh, OLAF, Úrad Európskeho eh, prokurátora a mm, Eurojust, mm, musíme konať eh, nejako rozumne. Zatiaľ sme to nemohli urobiť, pretože ráda si nepočínala tak, ako to bolo treba. Ale takto už chodí v živote. Mrzí ma to. Mm, stretnutie Mm, mm, tieňových spravodajcov uh, urobíme, keď dostaneme všetky pozmeňujúce uh, návrhy kolegyňa uh, Ajla, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Vidím, že ste sa obzvlášť snažili Snažili ste sa, snažili ste sa sformulovať nejaký konkrétny prístup. E, z časti hovorím aj v mene kolegyne Hoffman, ktorá nemohla prísť. E, má e, určité pochybnosti. Niektoré veci ju znepokojujú. Vzniká totiž dojem, že pri zriadovaní úradu Európskeho prokurátora, ktorý bude eh, spolupracovať s Eurojustom a OLAFom, a namiesto toho, aby sme znižili administratívnu záťaž pre Eurojust, namiesto toho dôjde k tomu, že eh, eh, návrh nového nariadenia naopak ešte zvyši byrokratickú záťaž pre Eurojust. A ďalej vzťah medzi e, e, no, novým úradom Európskeho e, prokurátora. Mm, tu musíme zabezpečiť veľmi jasné dielenie povinnosti kompetencií medzi týmto úradom a Eurojustom. Musíme zabezpečiť náležitú úlohu pre úrad Európskeho prokurátora. A čo sa týka pozmeniacich návrhov, e, tu som e, veľmi zvedová e, vo vzťahu k výkonnému riaditeľovi. Je samozrejme skvelé, že Európsky parlament by sa mal stať súčasťou dozorného mechanizmu nad touto pozíciou, ale tu by som uvítala jasnejšiu predstavu Mus, budeme to riešiť na vypočutí e, s e, e, komisárom, ako sa bude riešiť záležitosť prepustenia, odvolenia tohto výkonného rediteľa. On totiž by mal realizovať to, čo určuje komisie E, takže môže sa stať, že e, osoba, ktorá bude e, na tomto mieste, sa stane iba obetným baránkom za nesprávne rozhodnutie komisie. A členské štáty zodpovedné členských štátov a komisie prejde na tohto riaditeľa a ďalej samotný rozpočet, ktorý nie je až taký veľký. A nie je mi to absolútne jasné. Ak posilníme E, úlohu OLAFu, to je v poriadku, s tým by som súhlasila, ale myslím si, že rozhodovať bude nie len e, rediteľ, ale aj e, kolegium Európskej komisie. A nechceme, aby sa rediteľ stal obetným baránkom za rozhodnutia, ktoré robí niekto iný a inde. Kolega vama. Pán Sarvama. E, ďakujem pekne, pani predsednička, veľmi stručne. Chcem sa poďakovať za dobrú prácu a chcem aj vyjadriť silnú podporu, e, pokiaľ ide o konkrétne riešenie otázky transparentnosti a predchádzanie konfliktom záujmov ako aj zabezpečiť ochranu finančných záujmov. Myslím si, že tieto tri body opäť sú veľmi silne zastúpené v rámci tohto návrhu stanoviska, ako aj v tých iných, hlavne pokiaľ ide o Eurojust. Teším sa na pokračovanie tejto práce. A budeme to naozaj veľmi podporovať. Ďakujem. Nie sú prihlásení žiadni ďalší rečníci. E, dobre. Samozrejme, pokiaľ ide o to e, riadenie v rámci Eurojustu, tam to nie je jednoduché, pretože je to orgán, ktorý má veľa zúčastnených. Chcela som to posledný dne zoslabiť a to sa zosilní, keď je jasné, aké, aké sú tie kompetencie, ako je to jasne stanovené. Nemôže to ísť tak, že necháme ich o samote treba, aby celá tá inštitúcia bola posilnená a aby potom ten jeden silný predstaviteľ mal priestor na presadenie tých vecí eh, v rámci štruktúry, kde je veľa jednotlivých častí a kde nie je taká nejaké spojivko. Ja som sa snažila tieto veci dať tak dohromady, tak istmeliť, aby to fungovalo. Keď sa tak predstavíme, tak eh, sú tu traja aktéry, možno štyria dokonca, ktorí na rovnakom poli pôsobia, OLAF, EPO, Eurojust, Europol teraz sú tu členské štáty, ktoré sú zastúpené na úrovni prokurátora, potom pre tých 20 zvyšných iné pravidlá a 7, ktoré neparticipujú, pre nich ešte iné pravidlá platia a za každým musíme tieto 4 orgány dať do vzťahu. To už, musím povedať, je celkom nočná mora a preto ja zdieľam tej analýze, ten popis kolegyňa Elisender plne. Ja som sa snažila e, posilniť tú pozíciu Eurojustu a ja si myslím, že otázka, kto to potom bude robiť, e, pretože to je jediná pozícia, na ktorú môžeme tak povedať splývať, pretože všetky ostatné veci e, sú v rukách členských štátov, na to nemáme ako jedinú vec nejaký vplyv, preto som išla takouto cestou, ak má niekto nejaký lepší návrh, tak nech sa páči, veľmi rada, obávam sa, že nemáme iné, inú alternatívu a preto som to spravila takto. E, takto som stále predsa vzala, že potom ešte na tom ďalej pracovať. Pani Holmajerová? Ja som ťa prevádzala dlho na tejto ceste smerom GEPO a bola to náročná cesta. A musím povedať úprimne, že som pomerne smutná, že len pred nedávnom niektoré štátne prokurátory prišli na to, že to môže mať pre nich pozitívnu pridanú hodnotu, to je pre mňa udivujúce. Po takhle diskusii vždy si mysleli, že teraz zrazu im chcú odobrať justičné veci, a že ešte teraz Európa chce harmonizovať celú oblasť justície, súdnictva, systému súdnictva. To nikdy nebolo cieľom. Jeden však z tých kľúčových cieľov našich musí zostať to, že tému OLAFu, Eurojustu a EPA, EPO budeme potom riešiť e, dlhodobo. Pretože tieto tri agentúry vedľa seba, Eurojust teraz má rastúci počet prípadov, pokiaľ ide o koordináciu, dobre to funguje, aby potom EPO bol nastavený nejak ináč a Eurojust mal nejakú inú kompetenciu, tak to z výhľadu hľadiska nedáva veľký zmysel, preto môžeme 100% podporiť. čo vraví, že nie je efektívne to, čo na nás uvalujú členské štáty. Bola by kolosálna pomoc, keby ste minimálne potom, keby aspoň z pohľadu priestorového všetci mali sídlo v Hágu, to by bol veľký krok vpred, pretože keď e, niekto je 300 km ďalej vzdialený, e, No, ale v tejto agende všetko, čo sa dá pokaziť, do, do posiaľ sa pokazilo, bolo zle spravené. Pokiaľ ide o generálne riaditeľstvo DigiJust, pani Mentre, nech sa páči. Thanks a lot. Um... Ďakujem pekne. E, možno len spomeniem, aký je ten vzťah medzi Eurojustom, EPP a EPO a OLAF. Je nevyhnutné, aby v tom právnom texte bol jasne stanovený vzťah e, medzi EPPO a Eurojustom už boli e, vypracované nejaké pozmeňujúce návrhy v správe LIBE v tomto ohľade a uvidíme, či to budeme môcť ešte troška ďalej oblasniť, e, pokiaľ ide o ten vzťah medzi EPPO a Eurojustom, lebo ako sme povedali, musí to byť veľmi právne jednoznačné. pokiaľ ide o inštitucionálnu záležitosť, návrh komisii sa totiž pripravoval v súlede so spoločným prístupom, pokiaľ ide o decentralizované agentúry s tým, aby komisia mala zastupcu v správnej výkonnej ráde. Tu nemáme žiadne zmeny, ale vo správe e, výboru LIBE komisia bola vylúčená zo správy EPPO e a s tým komisie nesúhlasí a som rada, že nás podporíte. Je veľmi dôležité, aby komisie bola eh, v, nielen v radici, ale aj v eh, výkonnej rade. Pokiaľ ide o eh, voľbu správneho rediteľa, komisia pripraví uši výbor, ktorý sa predloží redecej rade, rade v správe výboru eh, Libe sa nerata s tým, že komisia bude pripravovať užší výber a že to bude záležitosťou výkonnej rady. A sme radi, že ste nás podporili v tejto záležitosti. To by bola jediná moja pripomienka. Ďakujem. <coughs> Ďakujem veľmi pekne. Ak nič eh, veľmi stručné, eh, prepačte, naliehavé vás vlastne, napadne do pondelka mm, mm, mm, ale ak áno, môžete mi e, poslať. E, budem e, vďačný za každé dobré nápady. Takže mm, opakujem, ne, neváhajte, môžete e, mm, teda môžete naďalej e, predkladať svoje pozmeňujúce návrhy. Nemáme už viac tlmočenie? Nemáme. máme. Takže ďakujem pekne. Tým sme ukončili tento bod programu. Veľmi pekne ďakujem. Ja ešte sa pokúsim pripraviť niečo lepšie a teraz budeme sa naďalej venovať eh, tomuto 4. septembra tesne po eh, letnej predstavke pokúsim sa zvolať schôdzu tieňových spravodajcov eh, s tým, aby sme mohli nejako zmysluplne k tomuto prispäť. Tým sme ukončili e, verejné zasadnutie. E, chcem vám poďakovať e, všetkým peknú dovolenku, aby ste sa zdraví vrátili naspäť. Naša schôdza je ukončená. Budeme mať teraz stručne schôdzu koordinátorov za zatvorenými dverami. Poprosím vás, aby ste teda bez otalenia, kto sem nepatrite, opustili túto miestnosť, aby sme mohli promptne pokračovať.